Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. J'ouvre la séance de notre commission des budgets. Otváram zasadnutie výboru pre rozpočet. Chcel by som eh, si overiť, eh, či eh, ste schopní schváliť program rokovania, či súhlasíte. Dobre, takže program rokovania je schválený. Srdečne vítam všetkých členov výboru. Chcem privítať takisto našich hostí. Dnes príde druhá follow-up skupina ktorá má pripraviť e, počasovú revíziu, tzv. E, predbežnú revíziu viacračného finančného rámca. Osobitne medzi nami vítam kolegov z iných výborov, ktorí sa zúčastňujú nášho dnešného zasadnutia. Vítam aj zástupcov Európskej komisie, DG Budge, Move, e, Mobilita, RTD, DG pre výskum a inovácie, a taktiež predsedu Európskej rady výskumu, pána Jean-Pierre Burgignona. Ďakujem všetkým za e, to, že prišli. Teraz e, by som chcel sa na vás ešte obrátiť, e, keďže je to prvé zasadnutie v tomto roku v našom výbore. A chcel by som vám zaželať šťastný nový rok a poďakovať sa vám za prácu v tomto výbore. Je to e, práca, ktorá prináša veľké uspokojenie, ale e, zároveň aj niekedy e, veľkú frustráciu z toho, ako sa vynakladajú prostriedky, ktorými dis- disponujeme. Zástupca komisie pripomenul, že rok 2015 bol strašný a my si musíme teraz želať, aby rok 2016 nebol horší a myslím, že vďaka vám všetkým bude ten rok snáď lepší. Takisto sa obraciam na našich spolupracovníkov, na sekretariat výboru, aj sekretariáty iných výborov, politicky, e, obraciam sa aj na politických radcov a aj na tlmočníkov, e, bez ktorých naše diskusie by stratili určitú, určitý stupeň presnosti a subtip, subtility. Ehm, všetkým týmto ehm, chcem zaželať šťastný nový rok a veľa úspechov. A teraz ešte niekoľko informácií. Koordinátori sa stretli a rozhodli sa, že pripravia stanovisko k správe EKON, ktorá sa vzťahuje na pridanú hodnotu a e, na boj proti podvodom z DPH. Spravodajcovia, to sú e, pravidelní, permanentní mm, spravodajcovia pre vlastné zdroje, kolegovia Depre a Levandovský. Takisto bude stanovisko e, k správe TRAN o Európskej agentúre pre bezpečnosť leteckej dopravy a spravodajca je pán Jens Geier. Takisto na základe e, pravidla 54 a správy REGI o podpornom programe pre obdobie 2017 až 2020 a na základe pozmenujúcich nariadení rozhodli sme sa, že stali spravodajca pre EIB a Ehm, finančné nástroje bude Eider Gardia Zabal. Bude pracovať v úzkej spolupráci so e, skupinou e, VEGUE a takisto pozývame predsedu delegácie EU Turecko, aby sa zúčastnil na misie výboru pre rozpočet v Turecku. Bude 8. až 11. februára a takisto sme sa dohodli, že misia v Berlíne a v Paríži sa bude konať 21. a 23. marca. Bude tam 8 členov plus predseda. Schválili sme list zo 17. decembra pre pani predsedničku, podpredsedničku Georgievu. Týka sa to témy performance-based budgeting na základe ustanovení, ktoré ste navrhli a vytvorila sa aj skupina e, expertov a máme kalendár zasadnutí. Schválili sme list, ktorý som adresoval predsedovi konferenci, e, konferencie predsedov výborov. Týka sa to práce nášho výboru na rok 2016. Stanovili sme spravodajcu, ktorý bude rozhodovať, ako reagovať na žiadosti o intenzívnejšiu spoluprácu zo strany výboru regiónov. Nebudeme vznášať výhrady k e, zamestnaniu osobitného poradcu a osobitného poradcu pre zdravotné záležitosti na e, Európskom súdnom dvore. A pokiaľ ide o Fond pre strategické um, investície a takisto predsedovia Budga Econ sa rozhodli, že budú spolupracovať, aby uzavreli dohodu o výmene informácií na základe nariadenia o FC. Tieto rokovania e, budú pokračovať e, za prítomnosti tieňových spravodajcov v stredu 17.2. E, pozvánku dostanete a takisto sa rozhodlo, že sa pripraví výročná správa o implementácii EFSI. Spolu s spravodajcom bude spravodajca k, na, k základnému nariadeniu Jose Manuel Fernández. No a v rámci e, tejto správy o implementácii sa bude robiť séria vypočutí so zástupcami regionálnych e, inštitúcií a bank. A okrem toho dnes ráno sa konala diskusia medzi predsedom výborov Regi, Bač a Ekon o príprave správy o štruktúrálnom reformnom podpornom programe a koordinátori sa domnievajú, že sa môžeme pripojiť e, k tej myšlienke výboru REGI na základe článku 55 nariadenia. Náš kolega predseda výboru EKON sa domnieva, že EKON by mal byť e, gestorským výborom na základe článku 55. Uvidíme, ako sa vyvinú udalosti a čo si budú želať koordinátori. Ja som okamžite povedal, že ak Ekon e, sa bude riadiť podľa článku 55, tak e, výbor Buč takisto e, bude môcť žiadať o priradenie k tejto práci, byť asociovaným členom. Budeme čakať na verdikt predsedu konferencie predsedov výborov. Dostali ste oznámenie je tam návrh zápisnice nášho zasadnutia z 3. a 10. 12. 2015. Máte nejaké pripomienky? Nie. Nevidím žiadne požiadavky o zmenu zápisnice, takže môžeme povedať, že je to v takejto forme schválené. Eh bien, nous allons pouvoir euh, nous consacrer. Teraz sa môžeme venovať našim prípravným prácam. Týka sa to revízie viacročného finančného rámca. Chcem privítať dvoch spoluspravodajcov, Jan Olbricht a Izabel Toma. Dnes tu máme aj zástupcov iných výborov nášho parlamentu ktorí majú na tomto priamy záujem, pretože sa tu rieši Horizont 2020 a takisto nástroj Spájame Európu, Connecting Europe Facility. Pripomínam, že diskusia o predbežnej revízie viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020. Táto práca sa začala začiatkom decembra v našom výbore pre rozpočet a to na základe pracovného dokumentu týchto spoluspravodajcov. A ako hovorí tento dokument, e, v rámci príprav výbor pre rozpočet chce preskúmať, ako fungujú nové nástroje, ktoré vytvára vlastne nástroj, nové nariadenie MMF a chce, chceme takisto skontrolovať, ako sa implementujú politické priority, ktorými chceme vlastne naplniť stratégiu Európa 2020. No a na to sme zorganizovali do marca niekoľko follow-up skupín ktoré od Európskej komisie majú dostať informácie o tom, ako od roku 2014 sa implementujú tieto nástroje a program a na základe tohto majú urobiť vyhodnotenie účinnosti. Prvá pracovná skupina sa sústredí na využívanie nástroja flexibility CFP a takisto sa zaoberá otázkou platieb a e, Platby, vlastne toto zasadnutie sa konalo 10.12.2015 a dnes sa koná druhé zasadnutie druhej skupiny follow-up. Komisia, pardon, výbor e, hodnotí takisto Connecting Europe Facility, nástroj Spájame Európu. Oddelená sankcia e, sa bude venovať tomuto. A tretia skupina a posledná e, skupina sa stretla 18, pardon, sa stretne 18.2. A prípravná fáza bude uzavretá verejným vypočutím o predbežnej revízii viacročného finančného rámca. A toto sa vlastne zapracuje do riadneho zasadnutia výboru pre rozpočet 16. a 17. marca. Teraz dostanú slovo e, naši osobitní spravodajcovia. Izabel, máš slovo ako prvá. Ďakujem, pán predseda. S pánom Olbrichtom sme pripravovali pracovný dokument a, a, a skúmali sme, čo vlastne chceme prioritne analyzovať pri implementácii viacročného finančného rámca. A my sme sa vlastne E, dohodli a zhodli na tom, že je potrebné zanalýzovať, kde sa vlastne nachádzame v rámci programu Horizon 2020 a v rámci nástroja CEF. Podľa nás je potrebné, aby tieto dva programy sa stali dôležitými e, témami a oni sú vlastne aj takými symptómmi, toho, ako zle funguje rozpočet z viacerých dôvodov. Poprvé, tieto dva programy odhaľujú, že je veľký rozdiel medzi prioritami, ktoré boli prezentované a medzi hlasovaním o, o viacročnom finančnom rámci a tým, ako boli potom implementované E, dá sa povedať, že tieto dva nástroje boli akoby odstrihnuté z rozpočtu. E, zhodujeme sa všetci na tom, že tieto dva programy sú veľkými investičnými rozpočtami v Európe vo fáze, kedy naozaj je obrovský deficit investícií v EÚ. Tieto dva programy e, predstavujú investičnú špičkovosť a napriek tomu e, trpeli rozpočtovými škrtmi. No a tretia vec, tá pridaná hodnota je jedným z kritérií podľa toho, ako potom hodnotíme e, rozpočet a plnenie rozpočtu. E, tieto projekty majú mať pridanú hodnotu európsku na európskej úrovni. Toto sú integrované uh, E, projekty, ktoré majú obsahovať výskum, európsku infraštruktúru a majú zabezpečiť prepojenia medzi členskými štátmi, dopravné prepojenia. Čiže naozaj tu je jednoznačná e, pridaná hodnota, ale napriek tomu v roku 2014 sme boli svedkami toho, že bolo potrebné nájsť rozpočtové prostriedky na to, aby sa zriadil fond EFSI. A videli sme, že bol privilegovaný, ale v zlom slova zmysle, že a teda, aby, aby to bolo jasné, keď sme diskutovali o rozpočte na rok 2016, naše pozície, e, bo, mám na mysli pozície parlamentu, e, boli často e, zneužívané a pre, prekrúcané my sme nikdy nespochybňovali fond FC, e, my e, sme vždy zdôrazňovali, že je potrebné, aby rozpočet únie financoval FC, ale e, nesúhlasili sme s tým, aby Horizon 2020 a CEF trpeli finančne. Pripomínam, že my sme navrhli alternatívy a šťastí e, sme dosiahli, čo sme chceli, pretože globálna marža pre viazané rozpočtové prostriedky bola využitá na to, aby sme sa vyhli tomu, e, že tie rozpočtové škrty budú príliš vysoké e, v horizonte 2020. No a posledná pripomienka. Počas nášho posledného zasadnutia follow-up skupiny, ktorá sa zaoberá revíziou viacročného finančného rámca. Počuli sme od komisie naozaj alarmujúce čísla, veľmi znepokojivé. Uvidíme dnes, ako to je a, a ako sú na tom rôzne výskumné proje, pro, projekty, koľko z nich e, bolo pozastavených alebo zlyhalo na nedostatku finančných prostriedkov. Dnes keď sa zaoberáme e, rámcom MFF, keď sa za posledného mandátu hlasovalo o tomto MFF na roky 2014 až 2020, Európsky parlament bol trochu šokovaný z toho, že je potrebné pripraviť, dokonca hlasovať o tomto rozpočte pre parlament, ktorý bude zvolený až neskôr a ktorý nebude mať možnosť e, rokovať o tomto rozpočte. Teraz e, budeme mať podobný problém, pretože v rokoch 2017 až 2018 začneme pripravovať viacročný finančný rámec pre obdobie po roku 2020. Takže opäť sa bude asi diskutovať, to už sme aj uviedli v prípravnom pracovnom dokumente, um, aj uh, v um, tej iniciatívnej správe, budeme vlastne sa potýkať uh, s rovnakým problémom. Ďakujem. Takže uh, tá diskusia bude niečo do dvoch hodín. Budeme to štrukturovať následovným spôsobom. Musíme zhrnúť to, čo sa zrealizovalo v rámci Horizon 2020 a CEF a čo nás čaká v druhej časti viacročného finančného rámca. Budú tam dve podsekcie. Jedna podsekcia e, Horizon 2020 a druhá CEF nástroj. No a posledná časť e, sa bude vzťahovať na e, vzťah týchto častí a MFF. Takže začneme horizontom 2020. Pán Jacques Mete za komisiu dostane teraz slovo, nech sa páči. Monsieur le Président, euh, distingués membres du comité, merci. Euh, je Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za želania vašich úspechov. V mene kolegov a ja vám chcem zaželať e, všetko dobré Ďakujem kolegom eh, za to, že nám eh, pomáhali v oblasti výskumu a dúfam, že teraz príde pozitívny rok. Takže v podstate budem hovoriť o téme Horizon 2020 len tak rýchlo a sú tam 4 body. Aktualizácia súčasnej situácie. Potom sa pozrieme na to, ako to prebiehalo za minulého programu, pretože určite si môžete predstaviť, že tam určitá kontinuita a pozrieme sa na určité konkrétne výsledky, aby sme dokázali ten pozitívne účinky. A na záver sa pozrieme na prepojenie medzi FC a Horizontom 2020. Horizont 2020, vidíte tam tú, e, tú, tú priesvitku, dobre správy. Ten začiatok bol trochu turbulentný. Boli tam rozpočtové obmedzenia a problémy ale to sme prekonali. Potom sme v podstate sa dostali už tzv. na obežnú dráhu a e, investovali sme do e, rozvoja, vývoja výskumu. Máme tu aktuálne údaje. Vidíte tam e, tú výzvu k návrhom. Skutočne ich veľa ich bolo opravnených. Bolo ich viac než 70 tisíc, ako vidíte. A už viac než 8 tisíc projektov e, bolo e, prísľubených, podpísaných. No a teraz a chcem upozorniť na mieru úspešnosti 12,1 v priemere. A toto je nízke číslo, keď to porovnáme s minulým programom, kde toto číslo bolo vyššie. Čo týka absorpčnej kapacity, tak na to tiež nesmieme zabúdať. Čo to znamená? Znamená to, že zo všetkých projektov, ktoré boli v rámci hodnotenia úspešné, boli teda hodnotenia ako dobré a že budú financované, ale vďaka rozpočtovým obmedzenia môžeme ich financovať len každý štvrtý z týchto projektov, takže je tam určité napätie ešte v tomto aspekte. Rozpočet plníme na 100% a myslím si, sa nám darí veľmi dobre. Ďalej, tu máme rýchly pohľad na bývalý program. Tam tiež to bolo 7 rokov. Ten rozpočet bol trochu skromnejší, 55 miliard. Vidíte tam kľúčové údaje. FP7 bol zaujímavý pretože to bol plnoprávny program. Zatiaľ, že horizont 2020 je len na dva roky. A tuto vidíte taktiež odvolávku na počet publikácií. No a z vedeckého hľadiska tento program bol veľmi úspešný a skutočne pozdvihol úroveň v Európe v tejto oblasti. A projekty financované FS, FP7 boli lepšie než je európsky priemer. Vidíte taktiež, že tam široká škála účastníkov. Najväčšia časť sú výskumné organizácie, univerzity. Taktiež priemysel tam bol prítomný. Vidíte tam aj počet tých zúčastnených organizácií, takmer 30 tisíc, takže nie je to nejaký uzavretý klub, naopak. Mali sme tam veľa nových účastníkov. Taktiež vidíte, že peniaze boli takýmto spôsobom prerozdelené. 86 išlo na vlastné projekty EÚ, ale taktiež máme pridružené krajiny, ktoré finančne prispievali na tieto programy, zúčastnili sa, ale aj si to zaplatili. A potom máme ďalší účastníkov zo zvyšku sveta. Ďalej, tu vidíte ďalšie informácie, hlavne čo sa týka výsledkov. Vždy je tam určitý časový previs. To projekty bežia, potom sú ukončené a potom až po pár rokov sa začnú objavovať vzorce. Ale už teraz tam vidíme určité, určité vzorce, napríklad komerční používateľia a všetko to vyzerá veľmi pozitívne. Taktiež tam vidíte mier úspechu niektorých programov a predovšetkým tu máme populárny program Marie Sklodovská-Curie, ktorý podporuje mobilitu výskumných pracovníkov. Vidíte, že priťahuje ľudí z celého sveta. Neskôr si ešte o tomto vypočujete viac, ale kolega tu sedí a on vám to povie viac neskôr. Teraz sa pozrieme na dopad FP7. A tu, je, tu sú výsledky, ktoré, ku ktorým dospela skupina na vysokej úrovni. Takže, čo sa týka rastu a investícií v rámci FP7, tak tu je to na úrovni podľa dohodov približne 20 miliárd za rok a to v priebehu 25 rokov. Čo sa týka zamestnanosti, tak tam je to trochu ťažké kvantifikovať. Tam je to určite 130 tisíc miest vo výskume Takže miesta, ktoré priamo vyplývali z týchto programov. A taktiež tu máme nepriamo vytvorné pracovné miesta vďaka investíciám týchto programov za celých 25 rokov. Tu vidíte, že tu sú celkom vysoké čísla a odhadujeme, že asi jedno každé euro investované v rámci F7 e, viedlo k asi 11 eurám e, prínosu, čo sa týka ekonomiky. Ďalej, tri konkrétne príklady výsledkov. Vybral som také rozlišné, aby, sme, aby ste videli, nakoľko je to tam rôznorodé. Prvá vec vám je všetkým známa. To sa viaže na krízu Ebola. A my sme prostredníctvom nášho programu boli schopní veľmi rýchlo reagovať na túto krízovú situáciu. E, viac než 11 tisíc ľudí podľahlo tomuto vírusu a v tej núzovej situácii sme boli schopní dať dohromady týmy, prostriedky, e, spustiť rôzne projekty a dospieť k závažným vedeckým poznatkom, ktoré nám pomohli. Takže Ďalej tu máme spoločnú iniciatívu v tejto oblasti. Je toto veľmi dôležitá téma, pretože musíme tomu čeliť. Prichádza ďalšia kríza. Máme tu vírus Zika, ktorý spôsobil skutočne akutné prípady v Brazílii. A teraz dnes som čítal, že už prvé prípady sa objavili aj v Európe. A ako obvykle sú to komári, ktorí prenášajú tento vírus a veľmi rýchlo sa to dá šíriť. Takže tieto nové vízy musíme, musíme byť schopní riešiť. Ďalej, je to takého priemyselnejšieho charakteru. Je to zakratý kruh, pretože viete, že letecký priemysel je často vnímaný ako znečisťovateľ, ale tu to je veľmi zaujímavý prístup, pretože v podstate CO2 a e, slnečná energia toto sa všetko rieši v rámci tohto projektu a pr- pomocou tohto projektu sa znižuje uhlíková e, stopa. Bude to trvať 10 až 15 rokov, kým sa nám to podarí presadiť na trhu, ale tá technológia už existuje, takže vieme, že sa nám to môže podariť takže výroba z tzv. solárneho kerozínu. Po tretie, pani Ellen Ray, ktorá je veľmi talentovaná osoba, mladá talentovaná vedkynia, ktorá pracovala v Spojených štátoch, skutočne patrí k elite, špecializuje sa na menové otázky, minulý týždeň bola aj v Davose a myslím si, že robí veľký dojem na ostatných ekonómov, ona je teraz súčasťou mladej generácie talentovaných ekonómov a ona má takýto e, grant. A ona sa vracal, vrátila z USA do Európy, aby pracovala tu a to si myslím, že je veľmi pekné. Takže vidíme, nakoľko naša schéma prináša pridanú hodnotu, čo sa týka e, ľudských zdrojov. Na záver ešte prepojenie medzi FC a Horizontom 2020 tak ako podala pani spravodajkyňa Toma. Tu máme celkom uspokojivé správy. Áno, vyzerá to, že tieto nástroje do seba zapadajú. Máme tu dve hlavné okná. Po prvé je to infraštruktúra inovácia. Prisvitka hovorí, že boli eh, už financované určité výskumné univerzitné projekty, je ich 5 v rôznych oblastiach. A ešte sú ďalšie projektové operácie, ktoré majú silný aspekt výskumu a inovácie, ktoré sa chystajú, na ktorých sa pracuje a existuje tu možnosť spolufinancovania, ktorá je veľmi zaujímavá. Takže schopní tu mobilizovať dodatočné investície až do výšky 25 miliard zatiaľ. Ďalej malé stredné podniky. Ako viete, tak tu máme dve také e, podčasti. Máme tu e, rizikový kapitál a po druhé potom úvery. Čo týka toho rizikového kapitálu, tak Európska investičná banka e, navyšila mandát, takže môžeme e, o 2, skoro 2,5 miliardy, takže môžeme e, ďalej vykonať ďalšie kroky v tejto oblasti. No a čo sa týka požičiek, tam máme nástroj, ktorý sa volá Horizon 2020 Innofin SME Guarantee. Vďaka tomuto nástroju môžeme e, robiť frontloading a vďaka tomuto frontloadingu sme získali e, navyše prostriedky, aby sme reagovali na e, dopyt a to je veľmi dobrá správa malé stredné podniky. Trochu sme obeťami vlastného úspechu, pretože máme miliardový rozpočet je to nástroj pre, malé, pre záruky malé stredné podniky, ale vyčerpáme ho v roku 2017 už miesto 2020. A na záver Poprvé, takže je tu veľmi pozitívny účinok našich rámcových programov, vysoká absorpčná kapacita, plníme náš rozpočet, ako sa len dá. Mohli by sme nájsť ešte viac excelentných projektov a taktiež synergia medzi Horizontom 2020 a FC je veľmi dobrá. Takže to je pozitívne, ale chcem vás upozorniť predovšetkým na tú absorpčnú kapacitu, ktorá je vysoká. To je všetko. Ďakujem. Merci, monsieur Mete, pour... Euh, Ďakujem, pán Mete, za upresnenia. To bolo veľmi jasné a boli to aj povzbudivé informácie. Mali sme obavy z toho, čo utrpel Horizon 2020 ale toto nás uh, trochu um, upokojilo. Báli sme sa, že bude musieť záručný fond uh, e, uh, EFSI vlastne veľa riešiť. Teraz má pán Jean-Pierre Bourguignon, predseda uh, Európskej rady pre výskum. Ďakujem výboru za to, že má možnosť sa vyjadriť na začiatku veľmi dôležitého procesu pre budúcnosť Európy. Európa je aktérom sveta, ktorý teraz sa nachádza v období rôznych napätí. Európa teda rieši rôzne výzvy. Aby ich naozaj e, vyriešila, musí využiť všetky príležitosti a možnosti, ktoré má. A jednou z týchto možností je aj predbežná revízia e, európskeho rozpočtu v polovici trvania obdobia. Viem, že EP je rozhodnutý využiť všetky možnosti, aby e, na základe tejto adaptácie sa išlo E, novou cestou, aby sa vytvorila nová schéma. Máme tu e, priemyselnú revolúciu, ktorá je už štvrtá, ako sa zdôraznilo na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. A e, tu veľmi dôležité sú najmä znalosti a radikálne nové technológie a inovácie. Jednou zo zodpovedností každej generácie je pripraviť cestu pre ďalšiu generáciu. A to je veľmi zložité v dnešnej dobe, pretože tu máme e, rôzne tlaky, rôzne problémy. Táto zodpovednosť je súčasťou misie Európskej rady pre výskum ERC v rámci 7. rámcového programu a v rámci piliera e, Veda a špičkovosť v horizonte 2020. E, výskumníci prispievajú k novej budúcnosti, kde Európa musí zrealizovať všetky svoje výhody a musí um, ostať miestom pre nové vedomosti. Výskumníci prispievajú k realizácii týchto víziev, pretože nové vedecké poznatky sa často premietajú do radikálnych inovácií. Medzi európskymi programmi eh, misia, ktorú má RC, je jednoduchá E, poskytnúť e, dlhodobé financovanie 5-ročné vybraným vedcom na základe ich najambicioznejších myšlienok, a to vo všetkých oblastiach vedy, e, v oblasti vedy, inžinierstva, aj spoločenských vied, spoločens- aj, aj humanných vied. Veľmi vysoká úroveň súťaže a konkurencie úspešnosť je tu iba niečo vyše 10 zaručuje špičkovosť. A to je dôvod, prečo už 8 rokov dostať e, kontrakt od Centra RC je naozaj značkou e, excelentnosti a špičkovosti vedeckej práce. ERC má zodpovednosť za definovanie a použitie rozpočtu. Dve tretiny sa venuje mladým výskumníkom, ktorí majú medzi 30 a 40 rokmi, niektorí sú ešte mladší a to je 4 tisíc e, mladých výskumo, výskumníkov, e, ktorú, ktorí sú takto vedecky autonómni. 40 tisíc doktorantov a postdoktorantov pracuje v týmoch ERC a 25 z nich e, pochádza z krajín mimo Európy. Ako predseda tejto rady musím povedať, že my sa snažíme optimálne využívať rozpočet, za ktorý sme zodpovední. Preto napríklad sme sa rozhodli robiť ex post hodnotenie, nezávislé hodnotenie prvých ukončených kontraktov, okrem samozrejme bežných finančných a vedeckých e, správ, aby sme vedeli, či sme dosiahli tie vedecké hranice, ktoré sme si stanovili. E, vedci majú e, tesný vzťah so svojou komunitou a vieme, že veda sa musí rozvíjať na, najvyš- na, najväčšej, na najlepšej úrovni a domnievame sa, že potrebujeme jednoduché procesy, v ktorých zúrazníme vedecké kvality. Kvalita hodnotenia je e, predpokladom úspechu tejto práce. E, výzvy na predkladanie návrhov sú tri každý rok VRC e a približne 350 vedcov na veľmi vysokej úrovni. Teraz som stratil text. Comme scientifique en relation étroite avec leur communauté, nous my sa domnievame, že pokiaľ ide o výdavky, musia byť pružné a odľahčené, aby e, sme mohli e, odstrániť aj neistoty. Takže ak je to potrebné, musíme byť schopní aj zmeniť stratégiu, aby e, sme dosiahli naše vedecké ciele veľmi profesionálne fungovanie agentúry ERCA e, zohráva rozhodujúcu úlohu, pretože ERC musí presvedčiť najlepších vedcov, aby sa zúčastňovali na tých hodnoteniach, i keď je to veľmi ťažká práca. Realizácia kontraktov e, je realizovaná s, uspo, s, so spokojnosťou príjemcov na úrovni 93 eh, Komisia urobila nezávislé hodnotenia spokojnosti. A toto je umožnené e, len vďaka tomu, že všetok personál ERCA je veľmi angažovaný. Po desiatich rokoch fungovania, po tom, čo bolo rozdelených 9 miliard e, eur 6 tisícom vecom ERC, má veľmi nízke administratívne prevádzkové náklady, približne 2 Chybovosť je 1,3 1,35 ERC vždy využil 100 svojho rozpočtu každý rok. To všetko poukazuje na to, že finančné riadenie je veľmi zdravé a efektívne. Okrem toho, že sme vytvorili naozaj značku e, excelentnosti, máme viaceré ďalšie úspechy. E, vedci, ktorí pracovali s ERC, dostali už 5 Nobelových cien a 5 e, medailí Fields. Takisto jeden vedci, ktorí pracovali v ERC, publikujú články, ktoré sa nachádzajú medzi 1% článkov, ktoré sú najviac cetované v 40 tisícoch vedeckých organizácií. Vládne aj mimovládne organizácie, keď hľadajú nové radikálne inovácie, naše centrum považujú za rozhodujúce. A takisto aj veľa patentov bolo nahlásených, i keď to nebol cieľ nášho programu. Tak ako na začiatku svojej existencie, ERC e, rozdáva iba niekoľko sto kontraktov každý rok, ale v budúcich rokoch tento počet narastie. Ex post hodnotenia, ktoré sú nezávislé a externé, ukazujú, že 20 kontraktov je vedecky naozaj veľmi významných e, a 51 e, týchto kontraktov predstavujú veľký vedecký pokrok. A toto nezávislé hodnotenie je opakované každý rok a to umožňuje dokázať kvalitným spôsobom, že výskum financovaný zo strany ERC má naozaj veľký dopad. A aby sme podporovali aj naďalej laureátov ERC, snažíme sa im pomáhať a približovať ich vedeckej komunity a preto máme ešte podprogram, ktorý sa, nachádza, ktorý sa nazýva e, konceptuálny dôkaz. A napájame to na European Business Angels Network. Naším cieľom je, aby Európa sa stala špičkou aj v digitálnom rámci. Toto nie je ale idealistická pozícia. Je potrebné e, dosiahnuť veľký vedecký e, pokrok a takisto nechať e, voľnosť a slobodu výskumníkom. Teraz, keď Európa je konfrontovaná s veľkými výzvami, myslím si, že je potrebné veriť v Európu a musíme mať trpezlivosť ísť vpred. A, pre, a takto pracuje aj vedecká komunita. Pre nich Európa je už realitou a dôkazom toho je aj existencia ERC. E, nestačí, aby sme zaškrtli tie správne políčka, je potrebné mobilizovať všetky energie a využiť tie najschopnejšie osoby a preto taký e, hamblivý, skromný prístup nie je riešeným. Je potrebné, aby Európska únia investovala uh, rozhodne do svojej budúcnosti a to sa musí odraziť aj v rozpočte. E Niektorí popisujú Európu ako starý kontinent, ale tým, že sme v roku 2007 vytvorili ERC, európske inštitúcie vrátane EP dokázali, že vedia inovovať radikálne v rámci e, schém, ktoré vytvárajú pre nové činnosti. ERC má preukázanú pridanú hodnotu a je to otvorená inštitúcia svetu a okrem toho tu neexistuje žiadny klientelizmus ani žiadne e, nelegálne dohody. Napriek tomu, že pracujeme krátko, RC je už považovaný za prestížneho partnera vo veľkých štátoch ako USA, v Číne, v Japonsku, v Južnej Koreji a tak ďalej. Pretože my sme schopní rýchlo podpisovať dohody a to mladým výskumníkom umožňuje E, zúčastňovať sa na projektoch. V Európe viaceré štáty reformovali svoj systém financovania podľa systému ERC. Okrem toho, počas 7. rámcového programu e, sme začali s trojročným rozpočtom so 100 miliónmi eur a progresia sa začne od roku 2017, po tom, čo sa e, rozpočty znižovali. Um, Bola tu jedna prísna podmienka, ale zároveň aj zodpovedná voľba e, na úrovni vedeckej rady. Ale keď máme príliš veľa um, žiadostí, tak um, ich musíme odmietať. v roku, um, od roku 2014 približne tisíc projektov na najvyššej úrovni nemohli byť financované napriek obmedzeniam je výs, e, úspešnosť ešte stále 11 až 12 Pokiaľ ide o individuálne projekty, e, e, môže sa stať, že najlepší výskumníci sa vzdajú kandidatúry. Zvýšiť závažným spôsobom počet laureátov ERC bez toho, aby sme znížili kvalitu projektov, je jednoznačne možné. Vidím tu možnosť e, ešte viac zapojiť e, výberové e, komisie do tejto práce. Potrebujeme 1,5 miliardy eur, ešte okrem toho, čo bolo schválené do roku 2020. Pokiaľ ide o interdisciplinárny výskum, všetci sa domnievajú, že toto je najdôležitejší výskum pre štvrtú priemyselnú revolúciu. V roku 2012 sa Európa stala európskym lídrom v tejto oblasti a štúdie e, spolu s e, terénou prácou presvedčili e, vedeckú radu, že program synergie je správna cesta, ale musíme sa vyhnúť situácii, ktorá existovala v minulosti. Toto si vyžaduje, aby sme mali približne ročne 400 miliónov eur. Domnievam sa, že aby Európa vyhovela tomu, čo očakávajú jej občania, inštitúcie musia byť inovatívne. To vlastne dokázali v roku 2007, keď vytvorili ERC, prvý program pre výskumníkov, ktorý je orientovaný na individuálnych výskumníkov. Ako povedal komisár Moedas, ERC je najlepšia vec, ktorú komisia urobila pre vedu. Tento program už dokázal, že je efektívny a stal sa za veľmi krátky čas um, naozaj referenčným pojmom. Som presvedčený, že uh, dosiahneme ešte viac s vašou podporou, um, ktorá, myslím si, ešte uh, je, má ďaleko od toho, aby bola ukončená. Ďakujem. Teraz sa obraciam na spoluspravodajkyňu a potom máme 25 minút na otázky a odpovede. Pán Mete sa vyjadril v mene komisie, v mene generálneho riaditeľstva, ale samozrejme aj iní zástupcovia generálneho riaditeľstva za komisiu môžu ešte niečo dodať, ak budú mať záujem. Pán Olbricht, pani Toma, máte nejaké pripomienky? Ja mám dve otázky, aby tu nevznikol žiaden chaos, aby som správne pochopila, čo povedala komisia. Ja chápem, že komisia je spokojná eh, s tým, ako funguje prepojenie medzi EFSI a Horizontom 2020. Je tu komplementárnosť financovania. Chcem sa spýtať, či ste mohli vyhodnotiť, či tento program bol zasiahnutý škrtmi v EFSI a či toto spolufinancovanie mohlo byť pokryté existujúcimi nástrojmi alebo nie? A druhá otázka, vy ste to už ale šťastí povedali, či FC mohol, respektíve tie škrty v FC, či mohli mať nejaký dopad na front loading eh, a na e, počet a kvalitu projektov v, oblast, v období 2014 až 2020, najmä v tom prvom e, období, pretože tie rozpočtové škrty by sa mali ukončiť do roku 2017. Pán Olbricht, máte e, otázku? Už len jednu otázku. Takže čo týka revízie viacročného finančného rámca, možno mi niečo ušlo, ale keď porovnáme prvé roky 2000, toho predchádzajúceho a tohto obdobia. Aká je tam dynamika, aký je tam pokrok, keď porovnáme tieto dve obdobia? Darí sa nám teraz lepšie, než v rámci toho minulého rámca? Alebo nie, nechcem tu nič nezačovať v súvislosti s FC, ale aký je tam rozdiel? Máme tam rovnakú dynamiku, alebo teraz, teraz je pomalšie? Aká je tá situácia, ako to vyzerá? Pán Mete, chcete odpovedať na tieto dve otázky našich spolupravodajcov a potom dám slovo ostatným kolegom, ktorí sa hlásia. Oui, merci. Pour répondre à Madame Tom... Aby som odpovedal pani Toma, pokiaľ ide o aritmetickú úroveň, je faktom, že menej ako 2,2 miliard eur bolo odobratých z pôvodnej obálky Horizontu 2020. To je fakt. Zdôraznil som, že tieto dva nástroje e, majú určité synergie medzi sebou. To je dobrá vec, samozrejme. Viete, že v horizonte 2020 máme e, sekciu finančné nástroje a toto je ten klb, e, cez ktorý sa prenáša tam tá synergia. Čiže naozaj je tu vysoký stupeň kompatibility v angličtine sa hovorí so far so good. Pokiaľ ide o projekty, menej ako 2,2 e, miliardy e, eur bolo vlastne odobratých, ktoré neboli udelené vo forme grantov, ale logika tohto odlišného prerozdelania spočíva v tom, že namiesto grantov používame E, finančné nástroje, loan equity debt investment, investícia na základe rizikového kapitálu. Prvé výsledky, ktoré máme, sú také, že sa financujú aj projekty čiste výskumno-inovatívne, o ktorých sa domnievame, že sú to rozumné projekty, ktoré môžu priniesť um, ovocie. Komisár Moedas už povedal, že sú to spokojivé projekty, ale očakávali sme od nich oveľa viac. Výskum a inovácie sú jednou z priorit EFSI a dúfame, vyzývame všetkých operátorov, aby sa zapojili do EFSI a aby využili čo najviac pre časť výskum a inovácie. Čiže toto je praktická aj diplomatická odpoveď, ale je evidentné, že by bolo poškudzujúce pre Horizon 2020 robiť príliš hlboké škrty e, v tej časti grants, v, tej, v tých grantoch, pretože e, tu ide o konzorcia, o networking a to je trošku iná logika. Čiže nemali by sme dávať do opozície tieto dva nástroje, mali by sa doplňať navzájem. A čo sa týka dynamiky, tak FP7 už skončil preto som ho prezentovala a môžeme si z toho vyvodiť závery. Horizont 2020 to sú len dva roky, ešte neskončil, takže uvidím, aké prídu prekvapenia, nejaké zmeny, krízy. Je pravda, že Horizont 2020 má inú štruktúru skôr sa orientuje na spoločenské zmeny a to je nový rozmer, ktorý sme nevideli v prípade FP7. Takže dynamika je tam, dynamika je tam iná, ale je rozhodne veľmi úspešný. Viete, aké sú tu spoločenské výzvy, napríklad COP21, energetika, klimatické zmeny, ďalej priemysel 4.0, nová priemyselná revolúcia a to napätie, o ktorom som hovoril, ktoré je teraz e, väčšie než predtým, súvisí s mierou úspešnosti. Pretože tu máme určitú degradáciu. Síce máme síce vyšší rozpočet, takže máme tu 70,7 miliard e, miesto 55, ale zároveň je tu znížená miera úspešnosti to znamená, že máme viacej žiadateľov, program je úspešnejší, čo sa týka príťažlivosti, vzbudzuje väčší záujem a často na národnej úrovni sú škvrt, škrty, rozpočty štátov sú obmedzené, takže ľudia sa častejšie obracajú na Brusel. Ale to číslo, ktoré tam máme, 12,5 tak e, to je podľa všetkých štandardov svetových príliš málo. Jean-Pierre o tom hovoril v súvislosti s ERC. No taktiež v niektorých programoch tá úspešnosť je možno menej než 3%, takže sa to rôzni. Máme tu napríklad e, program týkajúci sa technológií a tam sú určité rizika, pretože niekedy sa z toho stane taká lotéria a už nie riadny program. Takže musíme nájsť riešenia, ktorými, vyrie, ktorými potom vyriešime tieto zásadné problémy. Ďakujem. Teraz dostanú slovo kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Máme 15 minút. Mám 6 prihlásených. Pán Rybich, nech sa páči. Ja, recht herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Vidíme, že tu došlo k obrovskej dynamike a mňa by zaujímali najmä medzinárodná dynamika. Ako sa ďalej vyvíjali programy mimo EÚ a aké budú ich ťažiska v budúcnosti? Ďakujem. Ďakujem pani Ody. Um, Ďakujem veľmi pekne. Vítam tú skutočnosť, že sa tu hovorilo o tom, že toto je aj budúcnosť Európy, Horizont 2020 a tie ďalšie veci, ktoré sa tu spomínali. Veľa sa hovorí skôr o minulosti a nie o tom, ako sa vyvíja Európa do budúcnosti a podobne. Takže v tomto kontexte a v kontexte európskych fondov, ktoré poskytujú stabilitu dlhodobým investičným projektom, mňa by zaujímalo, ako to vy vidíte v rámci viacročného finančného rámca, ako riešime práve ten take-up, absorpciu a Máme mnoho úspešných projektov, ktoré a máme mnoho projektov, ktoré splňajú kritéria, ale jednoducho sa tam nedostanú e, alebo nemajú tú schopnosť brať. Ako to vidíte v horizonte 2020? Zoberme si ideálny svet. Ako by sa dali posilniť takéto oblasti ešte aj v, budú- v tom najbližšom období, alebo aj to, čo nám zostáva vo viacročnom finančnom rámci? Teraz pán Manka, nech sa páči. Pán predseda, ja takisto ďakujem za prezentáciu, za zaujímavú prezentáciu. V decembri bol vo výbore pre priemysel pán komisár Katajnen a prezentoval projekty EFSI, kde bol nadšený, že vlastne ako sa, ako sa podarí naplňať e, zoznam projektov a spomínal tam jeden projekt e, vo Francúzsku, kde e, sa zvyšuje energetická účinnosť budov. Ide o francúzske súkromné budovy a tu, keď som si pozeral zoznam tých projektov, som našiel, že financovanie je jedna k jednej. To znamená, jedno dávajú súkromní investori a jedno e, dáva Európsky fond pre strategické investície. Ja som tedy hovoril, že v čase, keď som bol predsedom samozprávneho kraja, tak som nepotreboval žiadny junckerov plán aby som takéto budovy zateplil keď aj on hovoril že účinnosť bude fifty na e, vlastne toho zateplenia alebo e, nepotreboval sme to znamená že tu nie, nie je potrebný rizikový kapitál a preto sa pýtam že e, on na to odpovedal že on sa pýtal tých investorov a oni povedali že bez týchto peňazí by tie investície nezrealizovali. ja sa pýtam či komisia naozaj preskúma že či ide o rizikový kapitál alebo či sa tieto investície nedajú vybudovať aj iným spôsobom bez toho, aby sme použili Junckerov plán a, a tento, tento balík peňazí. Ďakujem. No, My sa teraz e, možno nachádzame niekde na hranici medzi výskumom a investíciami globálne a myslím, že toto budeme skúmať, keď sa bude robiť follow-up aktivít e, FC na tých ďalších zasadnutiach. Pán Fernández, ďakujem, pán predseda. Konštatujem, že Horizont 2020 e, má takmer taký istý multiplikačný efekt ako Junckerov plán asi 15. Um, ehm, dôležité otázky pre EP uh, e, sú, uh, že musíme vlastne uh, zistiť, či tie peniaze boli Ehm, dobre investované a musíme vrátiť tie peniaze, ktoré tam boli naplánované, 2,2 miliardy, pretože aj tieto peniaze majú pákový efekt, multiplikačný efekt. A takisto máme tú synergiu, ale musí tu byť jasná komplementarita. To nie je náhrada, to je doplnkovosť. A FC vlastne teraz robí niečo, čo Horizon 2020 nemôže, nie je schopný urobiť, pretože nemáme adicionalitu. Pretože princíp Junckerovho plánu mm, spočíva v adicionalite. A keď niekto povie, nepotrebujete 2,2 miliardy, pretože to urobí FC, že FC vlastne zrealizuje, čo mal urobiť Horizon 2020, tak ja z toho môžem e, vyvodiť iba to, že vy nerešpektujete nariadenie, pretože nariadenie nariaduje adicionalitu. A moja otázka spočíva v tom, chcem sa spýtať, či súhlasíte s touto myšlienkou, že parlament zabezpečuje revíziu viacročného finančného rámca, najmä v otázke adicionalisty a e, v, te, v, to, v, tom, v tej otázke, že je potrebné vrátiť tie peniaze, ktoré boli odobrané a aká je suma podľa vás, ktorá by bola adekvátna, pretože um, pozícia spočíva v tom, že by sme mali vrátiť eh, všetky peniaze, ktoré boli odobraté za účelom záruky. Ďakujem, pán Vuan. Uh, uh, Ďakujem. Jedna poznámka a jedna otázka na prvý príspevok. Prvá pripomienka sa týka slajdu, kde ste ukázali prípadové štúdie, najmä tú, ktorá sa týkala e, eboli a jej vypuknutia. E, na mňa veľmi zapôsobilo, ako náš rozpočet pomohol prijať opatrenia na riešenie e, vypuknutia eboli. A vtedy, keď to začalo, jediné, čo som prečítal si niečo o ebole a o tom, čo robí, sa robí v boji proti ebole, tak som čítal len o USA a mnohí ľudia tu v miestnosti, ako aj v celej EÚ, možno ani nevedia, že EÚ niečo vôbec v tejto veci robila. Takže by asi bolo dobré poučenie, že by sa malo viac publikovať, čo robí EÚ napríklad v oblasti výskumu. Všetci chceme vidieť samozrejme výsledky, ale súčasne chceme aj ukázať, že ich dosahujeme. Potom ešte jedna otázka, to je slajd o synergiách a tam bolo znovu veľa príkladov o financovaní z EFSI na, aj o využitia na výskum a inovácie. Ale zdá sa, že to bol len jeden príklad, kde peniaze z Horizontu 2020 a EFSI sa spolu použili na konkrétny projekt. A ja som dúfal, že by sme mohli už vidieť viacej príkladov spoločného využitia EFSI a Horizontu. Prečo sa to zatiaľ nestalo, je moja otázka. Je to preto, že sme len na začiatku a v budúcnosti uvidíme, dúfam, viac príkladov? A teraz pán Donanu. Ďakujem, pán predseda. Keď som si vypočul tieto hodnotenia, kladiem si otázku, akú myšlienku mala komisia, um, čo plánovala komisia, keď eh, rozdielovala peniaze v rámci Horizontu 2020. Ja si myslím, že skôr by sa mali navyšovať prostriedky pre Horizont 2020. Celá spoločnosť sa v súčasnosti mení a e, veda musí túto zmenu riadiť a viesť. Ak to neurobí politika, spoločnosť, tak musíme mať e, výskum. A výskum to je Horizont 2020. Ja som si naozaj, nie som si istý, že FC splní tie isté funkcie ani tým multiplikačným efektom. Nie som si naozaj istý, či FC bude mať úspech v tejto oblasti. Ja sa domnievam, že dnes potrebujeme uh, najmä to, aby si komisia naozaj uvedomila, aj rada si musia uvedomiť, že prioritou pre Európu je skutočne len výskum. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po španielsky. Takže mám otázku, takú všeobecnú. My tu máme ako novú správu, to ako dopadla klimatická konferencia v Paríži. To je teda nové. Myslí si komisia, že by sme mali vložiť do horizontu 2020 nejaké zmeny, aby sme zaručili, že tie európske záväzky v tejto oblasti budú, budú taktiež ruka v ruke s príslušne pridelenými prostriedkami v rámci horizontu. Takže máme tam e, napríklad otázku klimatických zmien, takže už tam plníme svoje ciele a záväzky, alebo ako sa ich pokúsime splniť. Ďalej, rovnako ako povedal pán, alebo sa pýtal pán Fernández, keďže Horizon 2020 je úspešný, tak máme ešte viacej dôvod sa pýtať, kedy a ako komisia umožní Horizontu 2020 prístup k všetkým prostriedkom, ktoré si zaslúži a potrebuje, aby mohol plniť svoje ciele. No a zároveň, ako to vyzerá s platbami? Je tam riziko, že sa zopakuje backlog z roku 2014 a ešte pár takých kvalitatívnych, konkrétnejších otázok. Poprvé, ten rozpočtový prehľad nám neumožňuje sa dozvedieť, do akej miery sa projekty prerozdeľujú, čo sa týka mm, verejno-súkromných partnerstiev alebo verejnej súkromnej účasti. Takže možno tento detail, e, to by nás tiež zaujímalo, aký výskum vlastne sa vykonáva, verejný alebo súkromný. No a ešte ďalej ma zaujímalo, alebo takto, videli sme, že sme bol, museli schváliť určité rozpočtové škrty Máme tam programy Joint Technology Initiatives. Máme tu, teda predovšetkým v oblasti univerzitnej, akademickej. Nebol by toto najlepší spôsob, ako zaručiť inováciu do budúcnosti? Takže máme tu ešte určité pochybnosti, otázky. No a na záver, podľa toho, čo ste povedali, to vyzerá tak, že plníte e, alebo plníte cieľ, ktorý ste si, si stanovili v súvislosti s malými a strednými podnikmi, takže to vám gratulujeme, ale máme určité pochybnosti. Je tu program e, výskum, tam mal, malo dôjsť k určitému navýšeniu a neviem, ako tam vyzerá. Pán Kolmel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať za tieto vysvetlenia a prednášky. Mám viacero otázok na viaceré témy. Poprvé, rád by som vedel, keď hovoríme o miery úspešnosti, tak či vlastne úspech? Aké kritéria máme stanovené pre úspech? Ako ho meráme? Videli sme aj na číslach a čítali sme veľa tisíc projektov, ste povedali, bolo podporených. Ale koľko ľudí v EÚ na komisii spracúvajú tieto tisícky projektov a, a hodnotia ich? Ako, podľa akých kritérií? Musím vám zablahoželať, že máte asi úžasný personál, ktorý dokáže do, posúdiť projekty z rôznych oblastí Takže by ma veľmi zaujímalo, ako sa to robí. Robia sa nejaké merania udržateľných hodnôt? Ako sa to robí? Ako sa rozlišuje medzi e, E, jednotlivými e, projektami, podľa čoho sa vyberá, ktorý projekt je podporovaný a ktorý nie. Aký to má dopad napríklad potom na hospodárskú súťaž a podobne. Aj to meriate? Ďakujem. Teraz dostanete slovo. Prosím, odpovede obmedzte na, obmedzte na 5 minút. To by nám naozaj vyhovovalo. Pán Burgiňon, nech sa páči. Možno by som odpovedal pánovi Rubichovi. Eh, ako sa to vyvíja v medzinárodnom kontexte? Je to veľmi zaujímavé, že vývoj išiel veľmi rýchlo a síce tí, tie najlepšie agentúry na podporu výskumu v rôznych krajinách boli pripravené prispieť a podpísať dohody. Najprv sme mali NSF v Amerike a potom GSPS v Japonsku a potom aj korejskú nadáciu a aj v Číne čínsky NSF. Takže to, čo vidíme, je, že všetky veľké krajiny majú záujem o možnosť, aby výskumní pracovníci z týchto krajín pracovali v týme K a tento rok, dúfam, dosiahneme ešte pokrok aj s Indiou a Kanadou a Austráliou. A Brazília je tiež takmer pripravená. Takže si myslím, že asi o rok to bude všetko približne hotové a to znamená, všetky veľké krajiny budú s týmto, na toto napojené. Najcev napojené. Pán Mete, chcete o, odpovedať? Oui, avec plaisir. Áno, veľmi rád. Quickly. Uh, Takže pánu Rubišovi veľmi rýchlo. Medzinárodná spolupráca na začiatku to troška e, degradovalo. Prečo? Pretože sme už nepodporovali tzv. štáty BRICS, ktoré do toho tiež prispievajú. A takto vznikla určitá medzera, ale situácia sa zlepšuje a veľmi rýchlo sa vrátime. Ale musíme byť ostražití. Pani Moody k take-up a priemysel je to veľmi zložitá otázka. Horizont 2020 smeruje viac k inováciám, k projektom, ktoré sú bližšie k trhu a poháňané inováciami, pretože tam vidíme väčšiu príležitosť pre priemysel a vidíme, že priemysel v horizonte 2020 má narastajúci podiel. To je dobrá správa, to bolo aj odporúčanie expertov potom máme niekoľko demonstračných projektov, pilotných projektov a to je tiež veľmi užitočné pre priemysel. Jediná chyba je, že to stojí veľa peňazí. Naozaj sú to veľmi výrazné investície. Ale vidíme aj rozvoj PPP, spoločné technologické inštitúty a, postupne, a podobne. Pán Manka FC. Mám tu zoznam týchto FC projektov, ktoré boli doteraz financované v oblasti výskumu a inovácií. A vidím tam napríklad fínsky príklad, kde FC financuje 75 miliónov eur a celková investícia 1,2 miliardy. To sa očakáva. Tvorba miest 8500. Toľko by sa malo vytvoriť pracovných miest. Takže v niektorých prípadoch sa zdá, že FC prichádza s veľkým stimulom, pakovým efektom. V niektorých je ten podiel menší, ale ešte je troška skoro o tom hovoriť. Vidím tu aj iné príklady, kde ten pákový efekt je nižší. Čas nám ukáže, že čo sa nám podarilo dosiahnuť, ale zatiaľ vidíme veci pozitívne. Pán Fernández. Ja chápem váš argument týkajúci sa adicionality. To veľmi, popisu, veľmi dobre popisuje aj konštrukciu nástroja EFSI v porovnaní s horizontom 2020 a CF. E, samozrejme, proti tomu nenamietame, ale otázka je skôr politickejšieho charakteru a mm, je to aj taká rozpočtová otázka diskusia o MFF bude dobrým miestom, kde o tom diskutovať, takže ja teraz naozaj budem veľmi opatrný v mojej odpovedi, to asi pochyb, pochopíte. E, Keď hovoríme o ebole, chcem spo- spomenul som jeden projekt, spomenul som aj Mein Ústav, ktorý prispiel s ďalšími e, vyše miliónmi rôznymi činnosť, na rôzne činnosti v oblasti potlačania eboli. Boli to peniaze na vakcíny a pravda je taká, že sme dobrí investori a otrasní komunikátori. A kde sú Američania rozhodne lepší ako my, tak to je práve komunikácia. Naozaj musíme našu komunikáciu o úspechoch posilniť. Berem plne to, čo ste povedali na túto adresu. FC a Horizon 2020. Ešte sme v začiatkoch, takže ešte je skoro ne- urobiť nejaké konštatovania. Zatiaľ to vnímame ako pozitívny začiatok a očakávame viac. Pán Denano. Existujú rôzne spôsoby, ako je možné podporiť výskum a inovácie. Horizont 2020 sa opiera najmä o model grantov ale sú aj finančné nástroje a FC ide tou cestou finančných nástrojov. Ale môžeme si predstaviť aj iné mechanizmy, napríklad daňové zápočty, tax credits. E, v niektorých krajinách je to e, finančný nástroj, ktorý je veľmi vyvinutý a e, veľmi dobre napomáha výskumu. Čiže musíme nájsť e, maximálny možný e, spôsob, ako podporiť ten výskum. Pán Maragaj, vy ste začali z COP21 a naozaj je to spoločenská výzva, spoločenský problém, naozaj. A my máme potrebnú pružnosť v horizonte 2020. Revidovali sme náš plán práce a máme ho teraz na ročnom alebo dvojročnom základe. Môžem vám povedať, že pri budúcich takýchto programoch práce budeme mať ďalšie činnosti, ktoré spadajú najmä do oblasti podpory obnoviteľných, aby som reagoval na to, čo hovorilo na, sa na COP21 napríklad e, teplná účin, teda účinnosť a podobne. Áno, sme tam E, myslím si, že tam je to dobré. Rozpočtová situácia v horizonte 2020, ako som povedal, boli tam určité turbulencie na začiatku, najmä pri platbách. Mohli sme prijať určité reštriktívne opatrenia, ale teraz sme už v normáli. To ma teší, že môžem povedať. Máme dobrú rýchlosť a rozpočet, ktorý sme navrhli parlamentu, bol schválený a to sme veľmi privítali a ďakujeme vám za vašu podporu. Vy ste sa pýtali na otázku, ktorú si pamätám ešte z rokovania o horizonte 2020 a to je ro, e, v Nováha s účasťou priemyslu PPP, spoločné e, technologické iniciatívy a podobne. Ale to nie je čiste spolupracujúci kolaboratívny výskum ale my sa tu zameriavame na konkrétne priemyselné projekty, a nie medicína, energetika a podobne. A sme presvedčení o ich účinnosti a hospodárnosti. Vidíme to na rôznych ukazovateľoch, ale otázka je, že to nemá, či to nebráni každému v účasti. To bola vaša otázka. Takže my veľmi obozretne sledujeme, aby to bolo otvorené a chceme, aby výzvy boli otvorené a nie reštriktívne, ale vždy záleží na oblasti, povedzme IKT, to je domena, ktorá má veľa PPP, pretože je to veľmi priemyselný sektor a tam sa veľa investuje. Teraz ste sa pýtali na rovnováhu medzi akademickou účasťou a priemyslom. Chcem povedať, že my chceme, aby náš priemysel, pretože tí nakoniec vytvárajú pracovné miesta a prichádzajú s novými nápadmi na trh, ale určite potrebujeme aj základný výskum, pretože tam začína všetko rodiť a preto je to také dôležité a tam z hľadiska rozpočtu v horizonte 2020 došlo k veľkému nárastu v rozpočte. Pokiaľ ide o MSP, tam dodržiavame náš záväzok, dokonca ho prekračujeme. Máme nástroj na podporu malých a stredných podnikov, takže tie výsledky sú zatiaľ veľmi dobré, môžem vás ubezpečiť. Pán Kolmel, úspešnosť a jej meranie, to je pomer medzi počtom účastní, žiadateľov a počtom návrhov, ktoré, boli, ktoré nakoniec prešli cez proces hodnotenia. A hodnotenie my nehodnotíme sami, na to máme nezávislých expertov, ktorí zvyčajne prídu do Bruselu, tisícky z nich, do rôznych panelov Takže máme nezávislé poradenstvo, kritéria ako napríklad excelentnosť, dopad, aby sa posúdila kvalita návrhov, vedia o tom, aký je rozpočet dispozícií a potom urobia odporúčanie poradia vzhľadom na kvalitu žiadosti. A podľa nášho rozpočtu potom niekde musíme urobiť čiaru, pokiaľ môžeme financovať a o tom som hovoril na mojom slajde, vidíme, že veľký počet návrhov, ktorý je nad hranicou hodnotenia, to sú teda tie projekty, ktoré považujeme za úspešné z hľadiska naplnenia kritérií, ale vzhľadom na to, že nemáme dosť peňazí, nemôžeme všetky projekty financovať, financujeme zvyčajne jeden z troch úspešných E, žiadateľov, ktorí prešli tým sitom. Ďakujem. Tým sme ukončili časť Horizon 2020 a môžeme prejsť na Connecting Europe Facility. Spájame Európu. Pán Olivier Olidy dostane slovo na 10 minút. Prosím, viac nie. Thank you, chair, for... Ďakujem, pán predseda, že ste mi dali príležitosť vám poskytnúť prehľad situácie v súvislosti s nástrojom Spam Európu. Tu je trochu iný príbeh než Horizon 2020. Samozrejme je tam prepojenie, keďže nástroj CEF má zvyšovať mieru inovácií a premosťovať výskum a e, rozmiestňovanie prostriedkov v troch oblastiach, ktoré pokrýva. To je doprava, energetika a IKT telekomunikáciám. Keď sa pozrieme na celkovú situáciu tohto programu po dvoch rokoch implementácie, tak situácia vyzerá podobne ako situácia v súvislosti s horizontom 2020. Vysoká miera úspešnosti s celkovým, celkovou alokáciou prostriedkov teda do veľkej miery v týchto troch Eh, oblastiach. Tam vidíme tie rozdiely. Čo sa týka telekomunikácie energetiky, tak tam máme asi 20 jednu pätinu eh, prosvedkov už eh, pripravených na projekty, tak je to takmer 90 v prípade dopravy. To znamená, že v oblasti dopravy už sme skoro na konci čo sa týka e, záväzkov na nové projekty. Keď sa pozrieme na e, oblasť záväzkov a platieb na roky 2014 a 2015, vidíte tu, že situácia je jednoduchá, 100% vo všetkých prípadoch, čo sa týka záväzkov a takmer, takmer 100%, čo sa týka platieb. Ďalej. Tu máme teda tú prvú časť, transport, doprava. Tam máme veľkú mieru úspešnosti. Sú tam veľmi eh, už vyzreté projekty. Tá prvá výzva absorbovala eh, takmer 13 miliard eur, pridelila eh, 263 mm, mm, projektov a máme tu kritéria oprávnenosti pre CEF. Sú stanovené vo všetkých týchto troch oblastiach, sú veľmi prísne. Takže veľmi silne sa tam už filtrujú kandidáti ešte predtým, než môžu zažiadať so svojím projektom. Vidíte teraz e, súťaž pre tento rok už bola spustená. Máme tam indikatívnu častku 7,5 miliardy eur a z týchto 7,5 miliardy tam máme veľkú časť pre obalku súdržnosti, a síce 6,5 miliardy Rozhodnutie, výberové rozhodnutie sa plánuje na júl 2016. Ďalej, čo sa týka energetiky, tak tam Prvá súťaž bola spustená v roku 2014, bola veľmi úspešná, 647 miliónov alokovaných 34 e, projektom. Ďal, druhá, tretia súťaž v 2015 takmer 400 miliónov alokovaných na 35 akcií a silne tam podporujeme súčasné priority, či už je to energetická únia, ale aj rôzne prierezové priority komisie. Hlavne sa sústredujeme na odstranenie izolácie niektorých členských štátov, tzv. energetických ostrovov. A sústredujeme sa na odstranenie tých posledných e, problémových miest a chceme konečne finalizovať e, vnútorný energetický trh. Čo týka telekomunikácií, tak viete, že rozpočet bol veľmi okresaný a preto sme museli prepracovať priority. Z tohto dôvodu tu tie čísla nie sú také významné ako v prípade dopravy a energetiky, ale vidíme, že úspech programu je aspoň teda na rovnakej úrovni ako ostatných. Je tu, sú tu, je tu rozdelené financovanie v rámci grantov a financovanie v rámci verejného obstarávania. A tam priamo podporujem infraštruktúru digitálnych služieb, zatiaľ čo granty sú alokované na priority v súvislosti s big data. To je teda veľká výzva pre Európu. Ďalej, čo sa týka finančných nástrojov, táto inštitúcia veľmi múdro rozhodla o nástroji CEF a tak vtedy už predvídala príchod Junckerovho plánu alebo jednej jeho časti FC. A v tomto zmysle na tieto tri sektory, rovnako aj na oblasť vedy, sa uplatňuje to, že je, môžeme využívať finančné nástroje tak, aby sme pritiahli aj ver, e, súkromných investorov. Takže na základe minulých skúseností pokraču, postupujeme stále rovnako. Vidíte tu e, naše záväzky pre tieto tri sektory. A toto sa vzťahuje na rok 2014 a 2015. A samozrejme sa o tom teraz diskutuje, pretože prišla táto nová veľká záležitosť Európsky fond pre strategické investície, k tomu sa ešte vrátim neskôr. No ale čo sa týka cieľov, o ktoré nám ide, v rámci súkromného financovania, tak v oblasti dopravy si myslíme, že je tam treba validovať určité tematické projekty, napríklad vo vzťahu k inovácii Európskeho železničného signalizačného systému. Potom je tam nový systém e, riadenia leteckej prevádzky alebo ďalej e, ekologizácia lodnej flotily, elektronická mobilita a tak ďalej. Takže tuto v podstate sa pozráme na jednotlivé tematické fondy a FC musí teda zväčšiť záber takýchto projektov. Čo týka energetiky, tak tam predovšetkým nám ide o dlhodobé financovanie projektov spoločného záujmu. No na záver, čo sa týka telekomunikácií, tak tam ide o priamu dopravu e, priamu podporu modernizácie širokopásmových sietí, pretože tu sú noví investori, ktorým nie je známa naša telekomunikačná štruktúra. Keď sa pozrieme na plány do roku 2016 v súvislosti s CEF, tak vidíme, že možno v oblasti dopravy s tými obmedzenými prostriedkami, ktoré ešte máme k dispozícii, by sme mohli spustiť nové, nové súťaže Napríklad tu máme v podstate spotrebovanie všetkých obaliek, e, prostriedok z obalky pre, na súdržnosť, tak aby členské štáty mohli využiť všetky dostupné prostriedky, tak ako je to naplánované v príslušnom nariadení. Mm, maximálne tam bude k dispozícii 50 miliónov eur v tom zmysle, že členské štáty už predložili veľmi dobré vyzreté projekty. Taktiež by sme mohli vyhradiť 40 miliónov na všeobecné záležitosti, do všeobecné obálky a taktiež vykonať prvú skúšku chuti promotérov projektov v súvislosti s tzv. výzvou k synergii. To sú také projekty, kde, ktoré by obsahovali aspekt dopravy aj energetiky. Tu by sme mohli vyhradiť 40 miliónov eur. Oblasť energetiky, tam zostáva asi 800 miliónov eur, ktoré sú vyhradené na e, niekoľko súťaží na tento rok. No a potom v Telekom tam zostáva takmer 100 miliónov eur, ktoré sú vyhradené 78 na nové návrhy a 21 miliónov na verejné obstarávanie. Takže spustili sme aj e, poločasové vyhodnotenie nástroja CEF, takže postupne budeme vám schopní poskytnúť vyhodnotenie a užitočné údaje, čo sa týka účinku dopadu celého tohto programu, tak ako je to stanovené v nariadení, ale taktiež dopad jednotlivých projektov. Predložím vám potom konkrétne príklady projektov, ale aj hospodárske a ekonomické vyhodnotenie ohľadom dopadu investícií v týchto troch hlavných sektoroch. A taktiež vám predložíme aj ďalšie ekonomické dopady, napríklad vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť. No a na záver chcem povedať, že v tejto fáze implementácie programu ho vidíme ako úspešný program. Je to úspech, ktorý sa dostavil na základe toho, že sme identifikovali správne príslušné priority, že sme vybrali konkrétne typy programov, ktoré sme chceli podporiť. Chceli sme posilniť naše úsilie pri budovaní digitálnej energetickej únie a taktiež sme chceli pripraviť pôdu pre plnenie FC, ako už som povedal. Taktiež vidíme, že s týmto programom sme zdedili prístup k programom, ako metodiku, ktorú sme vyvinuli príslušnými členskými krajinami a s promotérmi projektov. No a právny základ popisuje e, kritériá na opravnené projekty a budeme sa sústredovať naďalej na projekty, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu. A čo sa týka oblasti dopravy, tak tam nechceme len nejaký zoznam, dlhý zoznam projektov, ale chcem sústredovať na koridory, ktoré e, podporia európske hospodárstvo v energetickom sektore sa program sústredil na regionálne energetické projekty a na záver IKT. Tam hlavná výzva spočíva v otázkach infraštruktúry a v súvislosti s údajmi. Takže musíme taktiež vybrať správne nástroje, ktoré budú kombinovať granty a taktiež finančné, nové inovatívne finančné nástroje. Taktiež je tu implementácia prostredníctvom výkonných agentúr. Taká im, výkonná agentúra tu preberá implementáciu projektov vo všetkých troch oblastiach a výkonná agentúra urobila zázraky čo sa týka urýchlenia plnenia programov, e, pokiaľ hovoríme o e, poskytnutí toho projektu a taktiež čo týka pladieb. Takže z 20 mesiacov to obdobie bolo skrátené na 8 mesiacov, no čo sa týka pladieb, tak ešte pred pár rokmi, tak tých, to bolo 73 dní a dnes už je to len 12 až 15 dní. A toto si myslím, že je prínosné pre všetkých projektových promotérov, predovšetkým v týchto ťažkých časoch. Ešte čo týka koherentnosti a prepojenia s EFSI, takže toto je určite veľmi zaujímavé. Nuž, no nevidíme, že by z programu CEF, čiže tie prostriedky, ktoré boli presmerované z CEF do FC, nevidíme to nutne ako stratu. To znamená, že sa musíme zameriať na to, ako čo najlepšie využiť finančné nástroje, ako priťahnuť čo najväčšiu mieru súkromných investícií, aby to podporilo infraštruktúru v týchto troch základných oblastiach. My sa musíme sami seba opýtať, čo budeme robiť teraz, s špecifickými finančnými nástrojmi pre CEF. Táto diskusia prebieha a výsledky sa k vám dostanú čoskoro. Buď vám predstavíme argumenty, prečo pokračovať s takýmito špecifickými finančnými nástrojmi CEF ešte okrem FC, alebo druhá možnosť je, že presmerujeme financovanie, ktoré bolo pôvodne vyhradené na finančné e, nástroje, tak presmerujeme na e, granty. Nuž, čo sa týka investícií, tak tie nás nutia, aby sme využívali čo to na väčšej miery granty, aby sme motivovali e, finančné investície. Merci, merci, monsieur. Ďakujem. Teraz pristúpime k časti otázky a odpovede. Máme na to 10 minút. Pán Olbricht. Takže ja mám otázku, či by ste mohli objasniť tú situáciu, tie kohezné fondy e, a národné obálky. Ja si pamätám tú diskusiu. Otázka je, či je dobré v v Fonde súdržnosti po tri roky v národných obálkach e, tie e, prostriedky e, držať. Takže aký, máte, aký tu vidíte záver? Bolo to dobre alebo nie? Pokiaľ tie prostriedky budú všetky spotrebované, tak tie potom nemu, nemuseli byť ponechané v rámci CEF. Pretože vy ste hovorili o tom, že je treba to vyčistiť, e, absorbovať všetky tie prostriedky. Takže ako to vyzerá teraz s národnými obálkami, aký to má vzťah k CEF, pretože toto je dôležité pre našu víziu, čo by sme mali robiť, samozrejme aj po roku 2020. Pán Onidi, e, môžete prosím odpovedať spravodajcovi? Takže obálka z fondu súdržnosti je skutočne úspešná. Všetky príslušné krajiny sú spokojné s touto inováciou a tu opäť musím pochváliť rozpočtové orgány, pre všetkým parlament, že ste podporili túto inováciu. Prečo? Členské štáty toto vidia ako dodatočnú pomoc pri rýchlom spúšťaní projektov a taktiež nie sú osamotené, čo sa týka riadnej implementácie projektov. A hlavný rozdiel medzi tým, čo sa robí v rámci CEF a v rámci fondu SF, e tak je nasledujúci. Čo týka SF, e tak tam máte v podstate slobodu si rozhodnúť, kam pridelíte tie prostriedky, ale ste na to sami. Musíte ten projekt e, si vypestovať, musíte si ho implementovať. Čo týka CEF, tak tam takúto slobodu nemáte e, v súvislosti s e, identifikáciou projektov, pretože sú tam silné kritéria oprávnenosti a my sme prísni a sú tu členské štáty, ktoré apelujú na tie hlavné koridory, na tie hlavné projekty v oblasti dopravy. Ale v podstate my ich sprevádzame celým tým procesom a taktiež to robí aj výkonná agentúra. Takže tam sa to sa odlišuje krajina od krajiny, sú tam extrémne prípady. Napríklad Grécko, je na 88% v rámci jednej súťaže, takže v rámci druhej určite absorbuje všetky prostriedky. V niektorých iných členských štátoch to bolo v začiatku také pomalšie, napríklad Česká republika, tam je absorpcia dnes asi 40 ale sme si istí, že v tom druhom kole e, v podstate spotrebujeme 100 všetkých obálok. Takže toto už nebude problém. Merci pour ces précisions. Ďakujem za upresnenia. Chcem sa spýtať, či ešte má niekto nejakú otázku? Zdá sa, že nie, takže môžeme túto časť CEF uzavrieť a pristúpime k dĺžke trvania viacročného finančného rámca. Pán Štefan Lerner dostane teraz slovo, aby uviedol túto časť diskusie, ktorá nasleduje. Uh, merci le président. Uh, Ďakujem, pán predseda. Members. Vážení spravodajci pani, a pani poslanci, trvanie viacročného finančného rámca je vlastne diskusiou, ktorá prebieha alebo prebehne v najbližšej budúcnosti a ktorej cieľom je zamerať sa na ďalší finančný rámec po roku 2020. Je to taká preklenujúca téma, ktorá prepája súčasný rámec s budúcimi rámcami. Chcem ešte povedať, že je to jedno z kľúčových rozhodnutí o riešeniach, ktoré treba prijať a Európsky parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, keďže ide o radu medzi radou a parlamentom, že táto doba, e, na ktorú je táto doba určená zmluva, uvádza len, že doba dĺžka má byť minimálne 5 rokov. Všetko, čo je nad tento rámec, je vaše rozhodnutie spolu s radou. V minulosti sme mali raz jeden rámec 5 rokov, ten prvý bol 5 rokov a všetky tie ďalšie rámce boli 7 ročné. A ako som už povedal, teraz máme pravidlo v nariadení OMF, že parlament, rada a komisia sa spoločne dohodli preskúmať, aká je najvhodnejšia doba trvania ďalšieho viacročného plánu, skôr ako komisia predloží na e, svoj návrh. Takže komisia bude o tom hovoriť v rámci revízie a dúfa, že vy aj rada sa dohodnete na dobe trvania ďalšieho viacročného finančného rámca skôr, ako komisia na konci budúceho roku príde s návrhom. To bude veľmi dôležitá diskusia. Chcem vám ešte pripomenúť, keď hovoríme o dobe trvania e, viacročno finančného rámca, tak v skutočnosti máme mnoho právnych aktov, na ktoré to má dopad. Nie je to len nariadenie o e, VFR a medziinstitucionálna dohoda, ale sú to mnohé ďalšie rozhodnutia, ktoré hovoria napríklad o vlastných zdrojoch, alebo o rabatoch, ktoré sú vyjednané ako súčasť tohto balíka. Toto rozhodnutie o vlastných zdrojoch musia ratifikovať národné parlamenty, to trvá približne dva roky. A v tom balíku podľa toho, ako to počítate, je okolo 50 až 70 operačných programov, ktoré sa tiež musia rozhodnúť. Takže všetky tieto právne akty podliehajú alebo sú ovplyvnené tým rozhodnutím o dobe trvania. Znovu teoreticky by mohli mať samozrejme rôzne trvanie. Neexistuje žiadna právna väzba, že musia mať všetky rovnakú dĺžku, ale vlastne sa vyjednávajú ako balík v skutočnosti. A preto si neviem predstaviť, že by tam mohli byť rôzne doby trvania. V predchádzajúcom kole rokovaní Komisia, aj parlament a výbory skúmali tri modely. 5-ročné obdobie, kde sa zdôrazňuje hlavná kontrola po 5 rokoch, čiže model 5 plus 2, 5-ročná nádoba trvania, alebo, a to bola nová myšlienka, ktorá prišla v roku 2010 rok, 10, e, a to bola koncepcia 5 plus 5 pre viacročný finančný rámec. To by bolo 10 rokov s výraznou kontrolou v strede obdobia. Na konci tohto skúmania Európsky parlament v júni 2011 dospel k záveru, že pre ďalší finančný rámec by sme mali mať 7-ročné obdobie ešte raz a potom prechodné riešenie. Ten, e, e, práve tá prechodnosť sa tak zdôrazňovala. A teraz, čo sú výhody jednotlivých modelov a ich nevýhody? Tie, myslím, všetci dobre poznáme, zhrniem to. Sedemročný model je predvydateľnejší, a je relevantný najmä pre investície do infraštruktúry. Je viac času na programovanie a implementáciu, na vytvorenie realizačných štruktúr, čo je najmä dôležité pre e, kohezné programy. A je aj viac času na hodnotenie a prepracovanie tej ďalšej generácie. Je tam troška priestoru na nadýchnutie skôr ako sa dohodnete na jednom a pripravíte ďalší finančný rámec. Nevýhody sú jasné. Je tam menšia reaktivita na vyvíjajúce sa prostredie pri tomto, pri to, tomto relatívne pres, prísnom vzorci 7 rokov, čo je veľa na meniace sa prostredie a nie nie to ani v súlade s funkčnými obdobiami parlamentu a komisie. Päťročný model na druhej strane má túto charakteristiku zosúladenia. To znamená, že keď sa raz naladí ten rytmus, každý parlament, každá komisia budú mať e, e, svoje funkčné obdobie, rovnaké funkčné obdobie a ten čas na postupy, na pripravenie, vyjednanie, odsúhlasenie a realizáciu finančného rámca, keď sa ten rytmus ustáli a môžeme tiež predpokladať, že kratší rámec dokáže lepšie reagovať na zmeny. Na druhej strane samozrejme, takže tá druhá strana mince je, že je to menej predvídateľné a rokovania sú častejšie a tie sú vždy ťažké. A nakoniec nesmieme zabudnúť ani na to, že je veľmi ťažké urobiť nejaké hodnotenie na mieste, ktoré by bolo relevantné pre ďalšie rokovanie, lebo ten sled je taký rýchly. Potom ten model 5 plus 5. To bol model, ktorý sa snažil skombinovať výhody obidvoch predchádzajúcich modelov, to znamená mať zosúladenie s funkčným obdobím komisia parlamentu, ale súčasne má dlhšie obdobie na predvydateľnosť a keďže je to také dlhé obdobie, je tam aj dosť času implementovať v teréne a vyhodnotiť pokrok ešte skôr, ako sa príjme ďalšie rozhodnutie. Avšak užitočnosť takého modelu závisí na dôveryhodnosti toho, že bude veľká revízia, veľká kontrola, prehodnotenie v strede obdobia, pretože inak sa z toho veľmi rýchlo stane prísny desaťročný rámec so všetkými jeho nevýhodami Jedna z možností, ktorú tu spomínam, je, že aspoň teoreticky zmluva uvažuje o možnosti, že Európska rada by mohla rozhodnúť o tom, že príjme rozhodnutie o VFR kvalifikovanou väčšinou. To je ten tzv. pasarel, to je článok 312 odsek 2 zmluvy. A ak by sme presvedčili radu, aby umožnila rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou v tomto strede obdobia pri tejto revízii, tak je pravdepodobné, že by došlo potom k takejto revízii, ale toto bolo veľmi špekulatívne, čo som teraz povedal. Takže by som vám povedal, keby ste si pozreli teraz tieto časové línie, to sú tie časové línie, ktoré ukazujú mandát e, funkčné obdobie Európskeho parlamentu od roku 2009 a mandát komisie vo vzťahu k viacročnému finančnému e, rámcu 7 až 13, ten sme uzavreli, a 14 až 20, to sme práve v polovici realizácie. A dole vidíte možné línie, časové línie pre finančný rámec, ktorý by začal v roku 2021 na 5 rokov. Vidíme niekoľko vecí, keď skúmame tieto časové línie. V prvom rade nesmieme podceniť, koľko času treba na prípravu návrhu komisie. A to je zvyčajne 1 až 2 roky. A iste si uvedomujete, koľko času trvá vyjednať finančný rámec. Aj to je zvyčajne dva roky. Vlastne, keď si pozrieme, áno, do určitej miery sú to takmer 4 až 5 rokov, kým sa príjme rozhodnutie o ďalšom finančnom rámci. Je to veľmi dlhý prípravný čas pre finančný rámec a keď si pozrieme tú spodnú líniu, tam je ten čas pre ďalšie rozhodnutie, tak vidíme, že keď komisia začne v polovici tohto roku, roku 2016, pripravovať svoj návrh, má na to rok a pol, tie budú, majú byť hotové na budúci rok, na konci budúceho roku a potom sú tri roky vyjednávania, až kým začne ďalší finančný rámec. A to je preto, že parlament pos- povedal komisii, aby pripravila svoje plány koncom toho septembra. Ale ako pani Toma už povedala, tiež to ukazuje, že budeme mať veľmi ťažkú otázku pred Európskym parlamentom a síce, že do akej miery tento parlament, ktorý bude končiť, bude viesť rokovania a čo sa potom stane v roku 2019, keď sa zmení parlament, keď sa zmení komisia a potom vlastne tie rokovania dokončí nový parlament v roku 2020, čiže začne rokovať starý a dokončí to nový, pokiaľ sa nedohodnete s radou, že vy to ešte v svojom mandáte dokončíte. Takže je to zaujímavá časová línia a vyvoláva otázky, ako zorganizovať tieto rokovania. Keď sa pozrieme ďalej v čase, a to je teda ešte ďalšia budúcnosť. Tam máme niekoľko 5-ročných rámcov. Tu chcem len ukázať, že aj po konci viacročného rámca implementácia nekončí. Vlastne, najmä v oblasti kohézie, sú ešte dva či tri ďalšie roky po ukončení rámca, kde sa ešte veľká časť peňazí spotrebúva a je treba ešte ďalší rok na ex post hodnotenie výsledkov v teréne, najmä v kohezii. Takže môžeme povedať, že nech si už zvolíte akúkoľvek dobu trvania, vždy je to viacero komisí a viacero parlamentov, ktorí sa na tom zúčastňujú, ktorí participujú na jednom finančnom rámci od prípravy, vyrokovania, prijímania, realizácie, uzavretia a vyhodnotenia výsledkov. A otázka je, ako sa to dá čo najlepšie zladiť. Tak na záver by som povedal, že to trvanie je veľmi dôležité, má veľké dôsledky. Má dôsledky aj pre inštitucionálne a rozpočtové povinnosti, ako aj pre programy a Eh, ich realizáciu a musia to rozhodnúť inštitúcie skôr, ako komisia príde so svojimi návrhmi pred koncom budúceho roka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ktorý e, spravodajca by sa chcel vyjadriť alebo položiť otázku? Ja priznávam, že mám ešte väčšie ťažkosti po vypočutí si tejto prezentácie ako predtým, keď si pomyslím na všetky tie problémy, ktoré tu existujú. Ďakujem pekne za to, že ste to zhrnuli. Mám niekoľko pripomienok. Poprvé, domnievam sa, že čím dlhší je viacročný finančný rámec, tým dlhšie budú rokovania. A naopak, čím je E, možnosť polčasovej revízie silnejšia, e, tým rýchlejšie budú aj rokovania na začiatku. Čiže čím väčšia je tam pružnosť, tým sú aj možnosti to urýchliť väčšie. Pokiaľ ide o synchronizáciu s parlamentným časovým programom, povedali ste veľmi dobrú pripomienku. Táto synchronizácia um, musí byť uspôsobená, aby um, to bolo nápasované na voľby aj na zmenu uh, komisie a tam nesmú byť príliš veľké časové rozdiely. Pán Olbricht, nech sa páči. Len veľmi stručne. Myslím, že vy ste nám povedali, robte čo chcete, aj tak budete v pasci. Áno, to je váš problém. Takže je to veľmi pekné, ale buďme reálni realisticky, keď si pozrieme realitu, napríklad obdobie 14 až 20, tak meškáme, meškáme so všetkým. Keď, sme, keď meškáme so všetkým, keď máme 5 rokov, tak situácia je katastrofálna. Pri 7 rokoch je možné, že sa dokážeme vyhnúť katastrofe, ale pri 5 rokoch je takéto meškanie katastrofa. Takže otázka je, že či sme pripravení všetko pripraviť, bez ohľadu na to, či je to 5 či 7 rokov, sme pripravení všetko na do, dopredu pripraviť, lebo ak to dokážeme, môžeme mať 5 či 7, ak to ne, ale my to nedokážeme pripraviť z rôznych politických dôvodov a myslím si, že tých 5 rokov by bolo veľmi riskantnou alternatívou. Veľmi jasne ste nám ukázali, kde sú tie záľudné miesta. Takže E, ja sa neodvážim pýtať, či sa nám vôbec niekedy podarí nemeškať. Proste je to veľmi zložitá otázka. Pán Werner, môžete reagovať na tieto dve vyjadrenia spravodajcov? Um, I do regret. Mrzí ma, ak moja prezentácia bola nejakým spôsobom dôvodom na zmetok. Mojím cieľom bolo v zásade vyčísliť tie jednotlivé aspekty, ktoré treba zohľadniť. A, a ja by som vychádzal z úvah obidvoch spravodajcov a síce čokoľvek si zvolíte, vždy je ďalších mnoho aspektov, ktoré musíte optimalizovať, aby ten, tá voľba fungovala. Ak sa rozhodnete pre kačí rámec, tak musíte nájsť spôsob spolu s radou, ako dosiahnuť kratšie vyjednávacie obdobia. Ale to sa týka nielen rámca, to sa týka aj rozhodnutia o vlastných zdrojoch a rozhodnutia tých programov, kde ste spolu legislatívci, tých 50 až 70 programov, všetky tieto rokovania musia byť oveľa rýchlejšie, aby zvládli kratší finančný rámec a ten ďalší aspekt je, že sa musíte zamerať v legislatívnych rozhodnutiach o programoch na to, aby boli jednoducho realizovateľné. Naozaj, ak je program krátky, tak treba spraviť všetky preventívne opatrenia preto, aby sa to dokázalo od prvého roku efektívne realizovať už priamo v teréne. A to je veľká výzva pri spoločnom riadení ale do určitej miery to záleží aj na tom, ako je legislatíva navrhnutá, či jednoduchá alebo zložitá. A jeden z veľkých pracovných programov tejto komisie to je program rozpočet zameraný na výsledky, práve program, aby ste vypracovali spolu na zjednodušení programov finančného nariadenia aj operačných programov Takže je tu možnosť dosiahnuť pokrok. A ja som sa pokusil len poukázať, že tie rozhodnutia musia byť konzistentné s tým, akú dobu trvania si zvolíte. A teraz o, otázky zástupcov výboru, pán Depre. Ďakujem, pán predseda. Ja som si veľmi pozorne vypočul to, čo povedal zástupca komisie. Prezentácia podľa mňa bola objektívna. Osobne nemám názor na 5 rokov alebo 7 rokov. Osobne uprednostňujem 5 rokov, pretože svet sa veľmi rýchlo mení. E, udalosti prichádzajú prevratnou rýchlosťou a preto je potrebné sa rýchlejšie prispôsobovať. Ale nejde možno až tak o dĺžku trvania, ale skôr Ide o to, eh, či ten rozpočet je flexibilný, či sú tam marže. Tá rozpočtová práca, ktorú teraz robíme s viacročnou perspektívou, eh, to je dezolátne niekedy, ale nemôžeme nič povedať. My ako parlament máme 100, 200, 300 miliónov každý rok, um, maximálne miliardu máme marže, pokiaľ ide o záväzkové platby, ale E, to, mm, e, to, to je málo. My nie sme vlastne taký skutočný rozpočtový, orgán. Či už budeme mať 5 alebo 7 rokov, ja uprednostňujem 5 rokov, ale my potrebujeme každý rok väčšiu maržu, v rámci ktorej sa môžeme pohybovať a flexibilitu medzi jednotlivými kapitolami. Napríklad teraz máme veľký problém, s imigráciou, s utečencami a tak ďalej. A my by sme mali mať možnosť urgentne niektoré veci riešiť, ale my sme marže už vyčerpali a už sme využili naplno nástroj flexibility, ale v budúcnosti potrebujeme väčšiu možnosť e, vyhradiť si marže v každej e, v každom okruhu, v každej výdavkovej kapitole a presúvať tie peniaze. Čiže toto je na zamyslenie pre náš výbor, ako budú fungovať podmienky flexibility v budúcnosti a marže, to je dôležitejšie ako dĺžka trvania rámca. Pán Maragal, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže v rovnakom zmysle, ako to, čo povedal pán Depre, najlepší argument, aby sme napriek všetkej tej komplexnosti a všetkým tým E, prínosom, nákladom, ktoré to vždy prináša. Takže to najlepšie, čo sa deje v rámci tohto viacročného finančného rámca, je, že v podstate nám trochu vybuchol. A my sa necítime pohodlne pohybovať sa v tomto viacročnom finančnom rámci a sú to zatiaľ len dva roky. Takže je potreba byť flexibilní, ale a to je čoraz jasnejšie v tomto období. No zároveň je pravda, že by sme mali vždy revidovať viacročný finančný rámec, ale toto by obnášalo prílišné náklady, ktoré by neboli adekvátne, pokiaľ by sme to robili vždy a stále dokola. Ja nechcem komplikovať prezentáciu, ktorá tu teraz zaznela, pretože bola veľmi vyvážená a správna, presná, ale tá možnosť 5 rokov, alebo 5 plus 5, tak možno tých 10 bolo lepšie. 5 plus 5. Takže sú tu určité otázky, ako napríklad právny základ, ktorý by sa mali pravidelne revidovať. Takže musí tu byť kontinuálna politika legálnosť, štruktúra, základná regulácia, presnejšie, jasnejšie pravidlá. Takže dôsledok udalostí je ten, že musíme navrhnúť, ako to bude vyzerať s revíziou tohto vietrofinančného rámca a s začiatkom toho ďalšieho. Ale ja si myslím, že toto parlamentné obdobie už neschváli žiadny viacračný finančný rámec. No a v každom prípade, či to bude 7 alebo 5 alebo 5 plus 5, toto nie je jednoduchá otázka. Ale najlepšie riešenie by bolo predlžiť tento proces, vložiť tam rôzne flexibilizačné aspekty, a potom začať tým rytmom 5 plus 5 a, poze- a pozerať sa na to vždy z flexibilného hľadiska, tak aby sme zaručili stabilné podmienky. <coughs> Merci. Ďakujem. Flexibilita je najdôležitejšia otázka a pokiaľ ide o 5 rokov, áno, 5 rokov e, zo zmluvy vyplýva 5 rokov ako minimum, ale argument e, za 5-ročné obdobie e, je aj ten, že dáva väčšiu flexibilitu ako 7 alebo 10. Ale potom by sme mohli navrhnúť aj 2 e, alebo 3 roky so širokou stratégiou. By sme mali ešte väčšiu flexibilitu. 5 rokov myslím, bolo zavedených aj preto, aby existovala určitá predvídateľnosť. Na to nesmieme zabúdať. My sme vždy e, e, schváľovali pred finančným rámcom stratégiu. A e, vlastne ten finančný rámec už len vykonáva, plní tú stratégiu. My sme mali stratégiu 2020, schválili sme stratégiu 2020, no a potom je logické, že máme viacročný finančný ramec do roku 2020. Stratégia 2020 mala za cieľ aj e, zosúladiť viacročný finančný rámec a stratégiu. Tu hovoríme takisto o našej legitimite. To je samozrejme silný argument. Za tých 5 rokov nemôžeme zabúdať, že na druhej strane stola je rada a rada e, tá nemá 5-ročný mandát. Takže je to argument, ktorý samozrejme by mohol byť aj zneplatnený. Ale e, máme viac legitimity, keď máme 5-ročný rámec alebo 5-ročnú dĺžku trvania. Myslím si, že e, ten argument um, ale nie je dostatočne silný. Máme tu rôzne pravidla, napríklad pravidlo N plus 3. Ako môžeme mať s týmto 5-ročný rozpočet? Pozrime sa na súčasný rozpočet na roky 2014 až 2020 sú tam operačné programy, ktoré ešte ani len nezačali. Teraz máme už rok 2016. Takže mali by sme sa aj nad týmto zamyslieť. A potom k tej otázke flexibility ešte e, pridávam ten argument e, pokút a každoročných prebytkov, ktoré sú súčasťou príjmov rozpočtu EÚ a to by podľa mňa nasledujúci rok vždy vyriešilo viaceré problémy. Predseda, to by samozrejme znížilo aj e, sumu nezaplatených faktúr. E, Monsieur Taron, nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som citovať pána Olbrichta, ktorý povedal, že posolstvo komisie chápe tak, že nech urobíte čokoľvek, aj tak ste v pasci. Naozaj. Mali by sme hľadať cesty, ako sa tej pasci vyhnúť. A dovolte, aby som pripomenul, že keď porovnáme 5-ročné plány so 7-ročnými plánmi, tak 7-ročné plánovacie obdobie použil len Nikita Chruščov od roku 59 eh, do 65, ale to bolo neúspešné. Zlyhalo to kvôli nepružnosti aj z iných dôvodov. Ale Stalin a Prežnev si držali stále tú flexibilitu eh, tým, že hovorili, že 5 ročnica sa dá splniť za 4 či za 3 roky, ak ich viacej bijete, viacej produkujú. Takže v zásade všetko sú obidva také odstrašujúce koncepcie, prístupy. Hovoríme o strategickom plánovaní, záväzkoch a o tom, že dobré projekty sa snáď neskončia kvôli politickej zmene, ktorá nastane povedzme v roku 2019 po voľbách, predsa nikdy neviete, ako tieto veci výjdu. Jednoducho predsa len z pohľadu parlamentu si myslím, tu by som citoval informačný podklad, že 5-ročný MMF by poskylnil demokratickú legitímnosť a zlepšil prioritizáciu rozpočtových prostriedkov. A bola by tomu aj téma pre politickú debatu, takže ja ako poslanec nevidím, že či máme nejakú inú možnosť. Pre mňa je toto ten výťazný argument. Takže ja súhlasím s tým, čo povedal Ernest Maragall, Nemali by sme ísť do tejto pasce, môžeme sa pozrieť na model 5 plus 5 prípadne, ale ja chcem povedať, že zníženie demokratickej legitimnosti a, majme, a takáto situácia, aká je teraz, teraz máme parlament, ktorý nebude mať nič dočinenia s tým ďalším finančným rámcom, je to veľmi ťažké samozrejme. Takže pre mňa je tých 7 rokov ťažko akceptovateľných. Už sa nikto nehlási, takže poviem, že e, je to samozrejme citlivá téma, pretože my sme výbor pre rozpočet, máme rozpočet EÚ, e e, ktorý je rozdelený na 5 alebo 7 rokov my sa um, staráme o výdovky, ale nie o príjmy. V oblasti príjmov nemáme žiadne slovo. A keď e, sú nejaké nepredvídané dodatočné príjmy, tak sa vracajú členským štátom. Tu nemáme právomoc. Ako povedal e, Gerard Depré. Naša práca spočíva v tom, že si odkrojíme sedminu viacročného finančného rámca. 80 eh, týchto finančných prostriedkov sa vracia členským štátom, čiže každý členský štát si vezme, o čom sa domnieva, že mu patrí. Čiže to je taký anachronický rozpočet, ktorý bol vytvorený na to, aby previedol Európsku úniu pokojnými vodami. Ale teraz prišla kríza, teraz prišla búrka a my sme bezmocní eh, pri riadení rozpočtu. Predstavte si tie speč- špeciálne finančné nástroje, trust fond, trustové fondy a tak ďalej, ale na druhej strane máme rozpočet, ktorý je vo forme, um, ktorý je roztrieštený úplne. A my teraz prosíme členské štáty, vytvorili sme trastový fond, prosím, prispejte tam, dajte tam peniaze, ale členské štáty nie sú zaviazané povinne e, tam vložiť peniaze. Čiže naozaj toto je veľmi ťažká situácia. A ak e, nedostaneme väčšiu flexibilitu, tak e, Európska únia ostane, bude ostávať stále bezmocná. No a my musíme zároveň príjmať utečencov, zabezpečiť vonkajšie hranice a tak ďalej. No a teraz otázkou je, ako Eh, ten rozpočet prerozdeliť medzi právomoci, ktoré by z Európy vytvorili veľmoc. Vysvetliť rozpočet európskym eh, občanom je takisto veľmi náročné. Na to musíte byť naozaj odolní, aby ste takú úlohu zvládli. Experti komisie eh, musia využiť celý svoj talent, aby nám v tom pomohli. 5-7 rokov. Um, tu máme takisto ten problém nezaplatených faktúr. Je ale dobré, že nariadenie sa nemení každý raz, pretože vždy, keď e, sa, vždy, keď sa zmení nariadenie, dochádza k tomu jojo efektu, pán Depre. No ale keby sme aktualizovali dostatočne skoro, tak by sme nemali tie nezaplatené faktúry. Ja neviem, aké je, aká je dobrá dĺžka trvania rozpočtu, rozpočtového rámca, ale každoročné preskúmanie rozpočtu je e, cvičenie, kde, kde musíme využiť všetok náš e, intelekt až na, na hranicu možného. Pán riaditeľ, môžete nám povedať, e, čo si myslíte o tom, čo tu zaznelo? Uh, thank you. In Ďakujem. Nuž, no už tu nezaznelo príliš veľa otázok, Takže by som chcela zdôrazniť v rovnakom zmysle, ako ste tu povedali niektorí, že čokoľvek, čo, o čom rozhodnete, tak to musí zapadať do seba s ďalšími prvkami. Pokiaľ sa rozhodnete, že chcete nejaký dlhší finančný rámec, napríklad 7-ročný, tak, tak samozrejme flexibilita bude ešte dôležitejšia. To bolo tému aj predchádzajúcich diskusí, už to nechcem opakovať. Nový E, finančný rámec má dôležité zmeny, inovácie. Napríklad, čo sa týka e, e, globálnej marže pre viazne rozpočtové prostriedky a taktiež tie marže tam musia byť, taktiež tam je tam núdzová marža, ale marža v podstate z toho vychádzame. Z toho vychádza naša flexibilita pokiaľ sa nerozhodnete zmeniť to, čo ste nedávno odsúhlasili. Takže otázka marží, to je rozdiel medzi e, tým predprogramovou čiastkou a stropom. No a stropy sú výsledkom veľmi ťažkých rokovaní na rade medzi členskými štátmi a tie predprogramované čiastky sú stanovené v právnych aktoch, kde vy ste spolu zákonodárcami. Takže je možné vytvoriť väčšie marže tým, že zadržíte tie čiastky, ktoré ste predprogramovali na to obdobie a potom vytvoríte tieto cenné marže, ktoré môžu byť znovu alokované v priebehu implementácie. Takže takto by sa to dá riešiť. Myslím si, že je dobre si pripomenúť, že finančný rámec nie je izolovaný od zvyšku, je vnímaný ako jeden z dôležitých nástrojov na implementáciu stratégie 2000, Európa 2020 a preto otázka znie, do aké miery a kedy Európska únia definuje svoju hospodárskú stratégiu do budúcnosti a ako čo najúžitočnejšie ten ďalší finančný rámec môže e, toto podporiť v budúcnosti. Nuž, jasné, že pokiaľ nebudeme meniť pravidla programov, tak e, tá implementácia bude rutinnejšia a plynulejšia, ale taktiež to znamená, že ten proces učenia, preorientovávania programu, aby lepšie fungoval. To je vždy závdavok na zmenu pravidiel. Takže by mohol potom, takže v podstate to by mohlo presiahnuť ten prínos uh, plynulejšej implementácie. Takže tuto mám trochu obavy, že pokiaľ to bude 5 rokov a potom 5 a ďalších 5, že by tam mohla nastať tendencia len predpisovať stále dokola ten istý program, aby tam bol horizont 2025, 2030, 2035, pretože nebude čas na to znovu si premyslieť obsah a implementáciu. Takže určite na toto tiež budete brať ohľad. Môžeme pristúpiť k záverom. Pán, pani Toma urobila úvod, takže pán Olbricht by to mohol o, možno uzavrieť. Nech sa páči. Because it... Takže za každým, keď máme takúto schôdzu, tak sa pýtam otázky v súvislosti s preskúmaním a taktiež sa pýtame, či potrebujeme revíziu. Ale keď začneme preskúmavať, tak otázka je, je všetko v poriadku. Pokiaľ áno, tak nepotrebujeme revíziu a pokiaľ je tam niečo zlé, tak potrebujeme revíziu. Takže toto je tá situácia, kde Európsky parlament nehovorí, že potrebujeme revíziu, pretože chceme niečo si meniť, ale nie, my chceme revíziu, pretože si myslíme, že niečo je tam zle. Nie všetko zapadá do súčasnej reality. Takže keď sa pýtame na Horizon 2020, tak odpoveď je, je, že tento projekt je úspešný. Záver je tým pádom, že revízia nie je potrebná. Takže tam je to jasné. Pokiaľ je úspešný, ale v horizonte 2020 máme novú situáciu, pretože do hry vstupuje EFSI, takže otázka je, funguje to alebo nie. Funguje lepšie, než fungoval v minulosti, alebo nie. Je tam komplementarita. Potrebujeme ich oba v budúcnosti, Toto sa pýtal Jose v súvislosti s adicionalitou. To je tá správna otázka. Takže všeobecná odpoveď je, je úspešný. Vidíme, že to tam dobre postupuje, ale je čas sa pýtať aj na konkrétne detaily a my očakávame od komisie dotočné informácie o tom toho, ako to prebieha. Takže dobre, tá odpoveď je, je to úspešné, ale ďalšia otázka je, čo adicionalita, čo komplementarita? Čo je teraz, e, ako vyzerá nová situácia? Zlepšila sa. Ďalej, čo sa týka CEF, tak tam je to rovnaké. Bohužiaľ, už odišli ľudia z komisie, alebo odišiel ten príslušný človek z komisie, ale otázka je, či potrebujeme peniaze v koheznom fonde na politiku súdržnosti, pokiaľ tie peniaze sú lepšie vynaložené v rámci CEF. Pretože to je úplne umelé. A my to vieme. Bolo to v národných obálkách a bolo, tie prostriedky z nej boli vyňaté a boli dané agentúre. Takže fajn, dobre, pokiaľ to funguje lepšie, tak to znamená, že to nepotrebujeme ten e, zdieľaný management v, alebo zdieľané riadne v oblasti politiky súdržnosti. Necháme to agentúra. Čo sa týka CEF, Mali by sme tam niečo zmeniť alebo nie? Možno by sme mali zrevidovať CEF, alebo by sme mali zrevidovať politiku súdržnosti. Takže taká je situácia. Všetci vieme, ako to vzniklo, pretože tá myšlienka CEFu v podstate prišla skôr než myšlienkou EFSI. A otázka je, potrebujeme EFSI, pokiaľ máme CEF? Hm. A ďalej tu otázka, či je to potrebné v rámci politiky súdržnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Takže Prosím, vyjadrite sa k tomu, čo my sa pýtame. Otázka nášho výboru tu neznie preto, že my hľadáme chyby a chceme revidovať za každú cenu. Nie. My chceme tomu pristupovať vážne. Zamyslíme sa nad tým, čo urobiť, kým skončí viedročný finančný rámec a čo by sme mohli zmeniť ešte aj potom. To je veľmi dôležité. Čo týka trvania, tak čo sa k tomu dá povedať, Nemôžeme diskutovať len o dobe trvania. O to nejde tej diskusii, či je to 5 rokov alebo 7. Tá diskusia musí obsahovať všetky prvky, ktoré spolu súvisia. Takže nediskutujme napríklad o nejakých 5 rokoch, bez toho, že by sme nediskutovali o zjednodušení, flexibilite, zjednodušení implementácie napríklad, pretože toto je pasca. Hneď, čo sa začneme tu prehadovať, či ja 5 alebo 7 alebo 5 plus 5, tak sa dostaneme do, do pasce. Mali by sme sa z toho poučiť a neuchylovať sa k nejakej jednodušenej diskusii, pretože situácia je oveľa komplexnejšia než toto. Ďakujem obom spoluspravodajcom, ďakujem všetkým. Toto bolo zasadnutie druhej follow-up skupiny. Ďakujem za veľmi zaujímavú rozpravu dnešného popoludňa. Táto rozprava nám pomôže pripraviť prepracovanie viacročného finančného rámca a takisto nám to umožní e, mať lepšiu predstavu o tom, ako by e, mohol vyzerať viacročný finančný rámec od roku 2021. Ďakujem všetkým účastníkom a teraz budeme pokračovať. Generálny spravodajca pre rozpočet na 2017 Jens Geier dostane slovo a povie nám, ako to bude na budúci rok. Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som chcel ešte popriať kolegom všetko dobré do nového kalendárneho roka. Všetkým vám želám zdravie, politický úspech v zmysle našej európskej veci a ešte možno mier na našom kontinente a okolo neho, to by sme si želali asi všetci. Teraz sme na začiatku kalendárneho roka 2016, ale plánujeme už rozpočtový rok 2017 a tie smernice, ktoré vám dnes predstavím, by mali predstavovať potom základ pre argumentáciu Európskeho parlamentu. Takže my by sme prostredníctvom tejto, tejto politickej argumentácie budeme tým silnejší, čím budeme jednotnejší. Takže ja ako všeobecný spravodajca na teda výzvu zo strany kolegov sa pokúsim predložiť argumentačné línie, aby sme na nich pracovali a poprosím čo najviac kolegov o spoluprácu v našom výbore, pretože sme sa určite poučili za posledné roky, že pokiaľ sa dosi- dohodneme na spoločných stanoviskách, tak sme potom silnejší voči, voči, ostatným inštitúciám. A nemôžeme predpovedať budúcnosť, ale je jasné, že v kalendárnom roku 2016 krízy, ktorým teraz čelíme, asi neprejdú, takže toto sa premietňa do rozpočtu na rok 2017. Naďalej sa budeme zaoberať utečeneckou krízou, Dúfam, že už bude trochu miernejšia než teraz. Naše hospodárstvo, aspoň na rok 2016 v Európskej únii, ešte nevykazuje až nejaké dramatické oživenie. Čo sa týka politického prostredia, tak tam je na to treba brať ohľad. O tom sme sa už intenzívne radili to sa taktiež premietne do ďalšieho rozpočtu a komisia predloží prvé dokumenty v súvislosti s revíziou a toto ovplyvní aj naše politické stanovisko. A myslím si, že sa dá povedať, že ten finančný rámec, ktorý máme teraz do dispozície, je dosť taký pestrý. Máme teraz krízy, od ktorých nemôžeme odhliadnúť. Máme tu stropy pre MFF, ktoré sme stanovili a ale sme ich aj prekročili a to z dobrých dôvodov. Takže Ďalej tu otázka, čo s tými špecifickými nástrojmi, ako k ním pristupovať ďalej. Je tu nástroj FC, ktorý taktiež hrá dôležitú úlohu. Garančná suma 8 miliárd. Zatiaľ sme mobilizovali z týchto 8 miliard 3,38. Takže Naďalej budeme potrebovať peniaze z európskeho rozpočtu, aby sme dali dohromady celú túto garančnú sumu. Ako sa to podarí, tak to bude predmetom rozpočtového postupu. No a ďalej to mám taký nový návrh, myslím si, že bolo dobré, smerovanie rozpočtu prepojiť s politickými, hospodárskymi správami komisie pre tento kalendárny rok aj pre nadchádzajúce obdobie. Máme tu hospodárskú perspektívu z jesene 2015. To boli tie prvé odhady. Máme tu taktiež medziročný prieskum rastu pre 2016. Sú tam taktiež prvé odhady. Takže si myslím, že by bolo dobré prepojiť tieto správy a našimi plánmi pre ďalší rozpočet. Myslím si, že toto by určite bolo zdrojom európskej pridanej hodnoty a mohli by sme lepšie argumentovať voči ostatným politickým inštitúciám. Ja sám sa obmedzím na určité politické usmernenia a ja by som ich sám nepebral úplne bez výhrady. Samozrejme, politický prvok je tam vždy dôležitý, takže nepochopte ma nesprávne, že tu považujem takéto odporúčania za dôležité pre e, formovanie rozpočtu. A argumenty, ktoré už máme k dispozícii, na tie by sme sa mali pozrieť. A pri vytvorení rozpočtu by sme mali využiť a očakávame od komisie, že príde s vlastnými prognozami v súvislosti s rastom a s hospodárstvom. Toto by sme mali aj zohľadniť pri vytváraní rozpočtu. Určite by sme toto mali diskutovať. No a zároveň by sme, si, by sme mali postupovať v našich bodoch, ktoré nás hlavne zaujímajú. My sme kládli v rozpočtovom postupe pre tento rok veľký dôraz na to, aby Európska záruka e, pre mládež bola podporená, posilnená, toto budeme naďalej pracovať. Tu by som vám chcel upozorniť na jednu technickú chybu, ktorá prišla v usmerneniach. Kolegovia urobili veľmi sympatickú chybu. Citujú totiž náš návrh spoločného vyhlásenia rozpočtových orgánov pri za, pre záverečný trialóg, napriek tomu, že nakoniec nebolo tak odsúhlasené. Je to sympatická chyba. Takže je treba tam dať text z tej schválenej verzie a nie z tej navrhovanej. Takže tu vás e, žiadam pochopenie pre túto opravu. Ďalej je treba bojovať proti chudobe s pomocou prostriedkov z európskeho rozpočtu Predovšetkým musíme vziať do úvahy situáciu detí, ďalej je tu situácia v súvislosti s platbami a ďalej budeme mať informácie aktuálne o situácii v oblasti platieb na jar. Príde návrh komisie, ja som veľmi napnutý už a čo týka rady, tak si myslím, že by mali taktiež brať ohľad na to, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Som sa zlakol minulý rok, keď som videl, že ešte nezaschol podpis na papieri, kde sme sa ujednotili na teda, našom postoji voči platbám. No a ešte sme sa poradne nedohodli a rada už to tam zase menila. Takže táto situácia pladieb Taktiež musíme brať zreteľ na ďalší politický vývoj. Mne je jasné, že v priebehu rozpočtového roka 2017 budú v plnom prúde kohezné programy. To znamená, že potreba pladieb v členských štátoch bude zvýšená a toto bude kontrastovať so situáciou, ako ju vidíme v súvislosti s vereneckým fondom, členské štáty tam veľmi rýchlo argumentujú a ujednotili sa na tom, koľko by prostriedkov malo poputovať do zverejneckého fondu. A my už máme tieto dva zverejnecké fondy, ktoré sú plne funkčné pre Afriku a Sýriu a susediace krajiny. A myslím si, že čo sa týka členských štátov a ich plnenia, že tam sa nedá povedať to isté ako o plní zo strany Európskej únie. No a táto situácia sa opakuje aj pri tom nástroji pre Turecko, ktorý už bol odsúhlasený, ale ešte nebol naplnený. Tam ocenujem prácu kolegu Fernandeša. Ale ja si nemyslím, že môžeme vyriešiť všetky problémy v rámci e, rokovaní o nadchádzajúcom rozpočte. Takže myslím si, že je trochu zvláštne, keď si prečítam v novinách, že už je jasné, aký, ako bude vyzerať rozpočet, európsky rozpočet a príspevok zo strany EÚ, napriek tomu, že ešte sme sa ani poradne neporadili o tom, ako to bude vyzerať s tým nástrojom pre Turecko. Ale oni tam píšu, nebude to 500 miliónov, bude to aspoň 1 miliarda. A na rade sa o tom veselo diskutuje. Náš drahý Mateo Renzi možno navrhuje aj 3 miliardy z európskeho rozpočtu. Takže podstate sme k tomu nemali možnosť zaujať poriadne stanovisko. Ja z toho vôbec nemám radosť. Nuž, taktiež v rámci nadchádzajúcich rozpočtových postupov, alebo tak by som to odporúčal po rozhovoroch s pani Georgievou, že by sme sa mali zameriavať naďalej na výsledky. Ale je, sme už tak ďaleko, že tam môžeme e, za, začať pracovať a diskutovať o prvých parametroch. To je otázka. Takže pre mňa je dôležité, aby 80 mobilizovaných prostriedkov zo strany členských štátov boli dobre vynaložené tu. Otázka, nakoľko je tam, aká je tá miera chybovosti, aké sú tie výdavky, aké sú dobré tie výdavky Takže tuto sa ukáže, nakoľko je dôležitý rozpočet Európskej únie orientovaný na výsledky a je treba zaručiť, aby projekty boli nielen takmer bezchybné, ale aj účinné. Takže to je v skratke môj úvod, taká moja prezentácia, zamyslenie. A Takto som vypracoval tieto usmernenia. Chcem poďakovať aj asistentom, e, taktiež e, zamestnancom politickej skupiny, administrátorom, ktorí ma podporovali v mojej práci. Teším sa na našu diskusiu a teraz si vypočujem rád vás. Ďakujem. Merci, monsieur. Ďakujem, pán generálny spravodajca. Vy ste nám predstavili vašu predstavu o tom, ako by mohol vyzerať rozpočet na rok 2017. A keď budeme musieť nájsť peniaze pre Turecko, nebudeme prekvapení, keď budeme musieť hľadať peniaze aj pre Jordánsko a Libanon. Teraz sa vyjadria kolegovia. Pán Mirusan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem začať tým, že sa poďakujem hlavnému spravodajcovi za návrh správy, ktorý predložil. Je to veľmi dobrý základ pre rokovania a prácu, čo nás tento rok čaká. Ja som tieňový spravodajca a teším sa na spoluprácu s hlavným spravodajcom, tieňovými spravodajcami, kolegami z ďalších politických skupín a celým výborom. Minulý rok keď Fe, kolega Fernández začal prácu na rozpočte na tento rok, tak priority únie boli jasné a nazvali ich 3E. Eh, eh, podnikateľstvo, eh, podniky a zamestnanosť. A dneska je situácia taká, že ekonomická situácia v EÚ sa nezlepšila na úroveň, ktorá by bola uspokojivá pre nás všetkých Takže chcem povedať, že tento rok budeme pridelovať peniaze na staré priority, aby sme, ktoré sme mali pripravené na prekonanie krízy. A samozrejme, budeme mať aj e, zmeny v súvislosti s utečeneckou krízou, čiže ekonomická obnova a utečenecká kríza. E, a pritom nemáme viac peňazí ako predtým. Keď hovoríme o utečeneckej kríze, tak chcem podporiť líniu Jensa v jeho návrhu správy a síce my nevieme, ako sa kríza bude vyvíjať na budúci rok. Ale naša línia musí byť taká, že sme pripravení byť súčasťou riešenia. Náš rozpočet je súčasťou riešenia. To sme ukázali minulý rok, keď sme rýchlo konali ale samozrejme to problém nevyrieši. To by malo byť aj posolstvo Mateovi Rencimu, ktorý si myslí, že keď budeme mať viac peňazí, čo máme? My sme mobilizovali naše zdroje, e, využili sme pružné nástroje do maxima a bez pri, e, dobrej revízie viacročného finančného rámca, keďže vieme, že utečenecká kríza neskončí rýchlo, tak sa rozpočet dostane na svoju hranicu, tak si myslím, že rozpočet na 12, 2017 a 2018 bude úzko ovplyvnený e, diskusiou o revízii e, VFR. Takže chceme byť súčasťou riešenia utečeneckej krízy, ale to nestačí. Aj členské štáty sa musia podieľať a peniaze, ktoré sú vo fonde Data Africkom, nestačia. A pokiaľ ide o Turecko, podporujem to, čo povedal Jens, ale navrhol by som, aby sme boli tvrdší, pokiaľ ide o Turecko. Tam je nepriateľné, že parlament zistí z komunike, že máme prispieť z nášho rozpočtu a my sa to dozvieme z komunike. Takže musíme byť rázni voči rade a komisii. Ma, nestačí povedať len, že troška sme nahnevaní, tak toto nemôže byť naopak. Myslím si, že na začiatku tohto procesu musíme byť oveľa tvrdší. Tu by som ukončil, pokiaľ ide o ekonomiku, konkurencieschopnosť, infraštruktúru a inovácie. Všetko to, čo je tu definované tento rok, toto všetko musí zostať prioritou pokiaľ ide o Efsi, tak si myslím, že sme sa dostali po pol roku po spustení tohto nástroja e, sme už tak ďaleko, že môžeme urobiť predbežné pozitívne hodnotenie. Máme tu projekty, ktoré už boli podpísané, ktoré mobilizujú výrazné finančné zdroje. E, aj pokiaľ ide o iniciatívu zamestnanosť mládeže, áno, chceme pokračovať, vytvoriť e, prostriedky, absorpčná kapacita, to bolo dobré, ale chceme vidieť aj výsledky z hľadiska čísla a poč, čísiel a poč, e, kvality pracovných miest vytvorených pre mladých v Európe a potom naše susedstvo. Ma, e, nezastavíme prítok utečencov do Európy, ak nezmeníme pri situáciu v krajinách pôvodu. To je starostlivá ško- zdravotná starostlivosť, školstvo, jedlo, bezpečnosť priamo v teréne a z tohto pohľadu viac než e, menej zdrojov bude potrebných na Blízkom východe, v južnom susedstve, ale aj na východnom susedstve, Gruzinsko, Moldavsko, Ukrajina, majú komplexný mechanizmus približovania sa k EÚ vo forme dohod o pridružení. Aj tí si vyžadujú našu pozornosť. Toľko za mňa. Ďakujem spravodajcovi za dobrý návrh správy. Je to veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu. Ďakujem. Ďakujem, pán Rubich. Ja recht herzlichen Dank. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Je to pre nás všetkých výzva. Musíme sa vždy vyrovnať s krízou a pritom dynamika kríz sa veľmi často nedá dopredu naplánovať na 7 rokov. Takže ide o to, aké možnosti máme v danom rámci a vieme, že hlavy vlád a štátov nám znížili rozpočet o 4 na toto obdobie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Znižujeme stavy o 1 a posolstvo je, že Európa sa sťahuje. Toto je politická vôľa, ktorá, ktorú vidíme v rade. Teraz zistujeme, že Európa je veľmi žiadaná. Potrebujeme ju v dôsledku finančnej krízy, utečeneckej krízy, a teraz, keď máme tento skromný rámec na konanie, sa musíme rozhodnúť, ako to budeme riešiť. Chcem povedať kolegovi Gajerovi, Turecko rada schváli 3 miliardy, tak predpokladám, že to budú nové peniaze, lebo inak by to s nami prerokovali, alebo by sa pýtali, aké sú možnosti. Takže ja sa veľmi teším, že túto otázku rada vyriešila a my sa môžeme zamýšľať nad tým, ako budeme riešiť, povedzme, aj problémy v Grécku. Tam sú problémy s platbami, s e, zaviazanými platobnými prostriedkami. Potom sú tam tie obálky, kde sú peniaze fixované. Aspoň nie pri záväzkoch, pri platbách sa môžeme pozrieť, aké čo je naliehavejšie a keď členský štát ako Grécko alebo grécka vláda e, vedome porušuje európske pravidla, tak si myslím, že to musí mať dopad aj na platby. Musíme sa na to presne pozrieť, kde dosiahneme najlepší výsledok. A ide aj o to, aby fond na e, globálne prispôsobenie e, sa zamyslel nad tým, kde by sa mohli prostriedky použiť pri riešení utečeneckej krízy. Po, na pos, po, posledný bod, keď členský štát ako Belgicko má nejaké daňové e, rozhodnutia, tak by sme ich nemali odmeniť tým, že keď komisia zistí chybu, takže odmeníme Belgicko za tú chybu tým, že je to v poriadku, že má daňové zvýhodnenia. Jednoducho aj Európska komisia musí správne konať a pokutovať, aby bolo aj v našom rozpočte jasné, ako to je, aby sme mohli platby v spolupráci s radou riešiť prúžnejšie. Ak to rada nebude chceť, tak potom, keď povieme nové peniaze, nebude žiadna pružnosť, žiadna ochota uspokojiť požiadavky a potom sú tu všetky tieto problémy, ktoré musíme riešiť, riešiť a musíme sa starať o to, ako ich dokážeme zoptimalizovať. Teraz pán Maragali. Ďakujem za slovo. Hmm, myslím si, že teraz nie je dobré sa púšťať do detajlov správy, ktorú nám predstavil Jens Geier, ale Myslím si, že on nám tu ponúka taký stimulus, aby sme sa na neho teraz vrhli v priebehu nadchádzajúcich mesiacoch, čo bude pracovať na rozpočte. Ale nuž, myslím si, že sa tá správa trochu popraví a určite bude dobrá a pozitívna. No a tento rok tento rozpočet, tak si myslím, že tá diskusia bude trochu e, divoká, pretože musíme brať do úvahy vypracovanie nového rozpočtu a zároveň tu máme preskúmanie viacročného finančného rámca. Takže tu, to, nám, to nás stavia do inej úlohy, inej situácie. Nuž a my vnímame to posolstvo, ktoré sa k nám dostáva každý deň a vidíme, že nás čaká skutočne veľmi napínavý rok. Takže tri krátke pripomienky. Poprvé, čo sa týka Turecka, tak áno, súhlasím s tým kritickým postojom. Možno by sme si mali premyslieť, či by sme nemali byť prísnejší alebo radikálnejší a ne e, príjmať e, vylúčenie parlamentu e, pri rozhodovaní o takýchto veciach. Myslím si, že by sme jasne mali dať najavo, že toto je nepriateľné. Po druhé, v súvislosti s touto otázkou, aj so súvisiacimi, čo týka e, utečenskej krízy, tak tu máme e, čoraz väčší kontrast medzi tými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii a e, tie prostriedky, ktoré sú vyžadované. A sú vyžadované často veľmi nahlas. Takže keď len vidíme, čo sa deje na Lesbose, v Grécku alebo na hraniciach východoeurópskych členských štátov, mali by sme sprísniť našu re- reakciu. A nie len sa pozerať na túto situáciu, ako keby to v podstate bolo niečo normálne. No a taktiež nemôžeme postupovať ako obvykle, business as usual. Nemôžeme prijať nejaké obmedzené marže, musíme zároveň robiť aj dôležité politické rozhodnutia. No a ešte klasi, tá klasická otázka, čo sa týka ITER a podobných projektov. Áno, ako sa k tomu postavíme? Pokiaľ tam dáme kritérium výkonu, ako nám radí komisárka Georgieva, ja si myslím, že my by sme najradšej odtiaľ odstránili. A ukazujú sa tam problémy pri riadení, problémy pri posudzovaní úspechu e, projektov. Takže myslím si, že už dávno sme ju mali e, prepracovať. No a ďalšia vec, do budúcnosti. Nie som si istý, či dostatočne sa usilujeme o zapracovanie pozitívnych účinkov, ktoré by sa ktoré mali vyplynúť z konferencie, eh, z klimatickej konferencie v Paríži. Takže myslím si, že taktiež by sme nemali postupovať, ako vykladáme si to zapracovať vysvetliť tieto konferencie. Merci. Ďakujem, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda E, chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. Naozaj na malej ploche e, zhrnul všetky tie najdôležitejšie problémy, ktoré je potrebné riešiť. Ja by som si dovolil dve poznámky. E, jedna otázka možno skôr na komisiu ako na pána spravodajcu. My sme, pamätáme sa, keď sme v zmierovacom konaní s radou a komisiou bojovali za podporu iniciatívy podpory zamestnanosti mladých ľudí a vtedy sme požiadali všetky členské štáty, aby do konca roku 2015 urobili vyhodnotenie. E, už 27. januára neviem, či toto vyhodnotenie sa dostalo ku komisii a ak áno, tak by, tak by sme to, ten termín mohli aj skrátiť na, na celkové vyhodnotenie. Druhá poznámka je, hovoríme všetci, a spravdať sa to takisto dá vo svojej správe, že je potrebné mobilizovať veľký objem e, finančných prostriedkov počas rokov 2015 a 2016 na riešenie migračnej a utečenskej krízy a je potrebné značné dodatočné finančné prostriedky na riešenie tejto krízy. E, my sme v našom rozpočte vyčlenili, myslím, že jednu šestinu z tých troch miliárd, ktoré je potrebné e, dať Turecku a vieme, aké, aký stres spôsobuje Rade, aby našla ten zvyšok tých 2,5 miliardy eur. E, to je jedna strana. Na druhej strane vieme, že Európska centrálna banka tlačí každý mesiac 60 miliard eur, aby podporila aby, aby zvýšila investície a infláciu v, v, v Európskej únii, či by sa nedalo prepojiť tieto snahy, lebo štáty, keď budú škrabať tie peniaze, často ich škrabu na úkor investícií. A viem, že aj niektorí členovia e, vlád rokujú s komisiou a sú ochotní niekedy zdať sa aj eurofondov, aby mohli tieto, tieto čiastky splatiť. Čiže my vlastne, keď je to na úkor investícií, prečo by sme nemohli nejakým spôsobom rokovať aj s Európskou centrálnou bankou, či sa nedá nejakým spôsobom tie najakútnejšie veci, ktoré sú veľmi, veľmi problematické, financovať aj pomocou týchto financií. Ďakujem. Merci. Pán nech sa páči. Monsieur le Président, merci. Pán predseda, ďakujem. Dovolte mi niekoľko pripomienok. Prvá, Rozpočet na rok 2017 je veľmi politický, pretože teraz sa nachádzame na začiatku roku 2016 a vlastne nevieme ešte, akú budúcnosť bude mať Európska únia. A my vidíme, že narážame na hranice nášho rozpočtového rámca máme len veľmi málo prostriedkov na to, aby sme mohli zareagovať na určité potreby a problémy. Gratulujem spravodajcovi k jeho práci, pretože on zdôraznil, že je potrebné reagovať na migračnú krízu. Vy sa domnievate, že rozpočet hrá rozhodujúcu úlohu, to je pravda, ale bol nedostatočný na to, aby sme e, riešili určité potrebné problémy. A v tomto okamihu, teraz, e, e, keď sa tu rozprávame, v Grécku je obrovský nedostatok rozpočtových prostriedkov na to, aby sa riešili urgentné záležitosti. A zároveň členské štáty nájdú v tom istom okamihu 3 miliardy eur pre Turecko. Zdá sa mi, že toto je naozaj veľký rozpor. Je to ťažké pochopiť, prečo to tak je. Druhá moja pripomienka. Všade sa teraz spochybňujú základné práva Európskej únie. A toto spochybňovanie základných práv zasiahne srdce európskeho projektu a rizikom je, že e, to potopí Európu. My sme zaviedli určité mechanizmy, nazývame to makroekonomická kondicionalita, aby sme e, zabezpečili rešpektovanie kritérií štrukturálneho deficitu, štátneho dlhu a tak ďalej. Poznáme konanie pre nadmerný deficit štátneho rozpočtu. No a dnes by sme mali už pripravovať aj e, mechanizmy, ktoré budú obsahovať skutočné sankcie pre tie štáty, ktoré nerešpektujú základné práva a e, ktoré dnes sa zbavujú svojej zodpovednosti za európsky projekt. No a ďalšia pripomienka. Robíme určité pokroky v oblasti boja proti chudoby a zamestnanosti. Pokiaľ ide o boj proti e, pokiaľ ide o zamestnanosť, e, veľmi dobrý e, program, ktorý sme pripravili, bol zastavený a to je takisto nekoherentnosť, ktorá je ťažko obhájiteľná. A potom nájdem v dokumente, že v roku 2015 veľká časť e, prostriedkov z Európskeho fondu pre pomoc najchudobnejším nebola využitá v členských štátoch. V Európskom parlamente sme sa e, byli za to, aby tento program prežil, aby bol udržaný a teraz sa pozrieme, e, pozrieme na to, že časť tohto programu bude presunutá, finančné prostriedky budú presunuté do E, Európskeho poľnohospodárskeho fondu. No a teraz e, ešte pripomienka ku koheznosti. Rok 2017 bude okamih, kedy prídu platby, pretože my sme e, v polovici rozpočtového obdobia a opäť prídu tie palčivé otázky ešte e, palčivejšie ako minulý rok, opäť tu bude ten veľký problém nezaplatených faktúr, lebo na to sa nenašlo žiadne trvalé riešenie. V konečnom dôsledku musíme priznať, že nemáme tie prostriedky a nemáme ani ambície, ani tú zodpovednosť za to, aby sme to vyriešili. Ďakujem, pán Zany. Grazie, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj spravodajcovi za mnoho zaujímavých podnetov, ktoré môžeme hĺbšie skúmať v nadchádzajúcich mesiacov a rokovanie o rozpočte. Chcem povedať dve dôležité veci a niektoré z nich už e, spomenul spravodajca. Ide o migračnú otázku, ktorá je hlavnou prioritou a my to už zdôrazňujeme dva roky a členské štáty neskoro reagujú. A teraz musíme reagovať na krízu. A vidíme, že dojde teraz k ďalším útokom, zvýšeniu bombardovania a predsa utečenci napriek tomu, že bombarduje USA, nejdú do USA, ale do Talianska, potom do EÚ. Takže musíme na to reagovať, musíme vedieť na to, musíme vedieť, ako rokovať s vládou. Jednoducho to dobre nefunguje. Povedal to už kolega z členských štátov. Jedni sú pripravení dať 3 miliardy eur Turecku, a my sa snažíme trošku niečo získať z rozpočtu EÚ, aby sme riešili problém. Musíme uvažovať zásadne, ako môžeme predsvedčiť tieto členské štáty, ktoré profitovali napríklad zo Schengenu a tieto štáty na základe Schengenu majú teraz napríklad úlohu z, trážiť vonkajšie hranice EÚ a mali by prevziať aj zodpovednosť, keď Európa má byť úniou solidarity. A tu mám určité pochybnosti. Proste ide o to, aby znášali aj tieto náklady a šengenská dohoda by sa mala preskúmať. Agentúra Frontexu existuje od roku 2005 e, máme 10-ročné vákum a Frontex nie je dostatočne vybavený na to, aby zvládol tento problém. Myslím si, že toto je ten dôvod, tá naliehavá situácia, ktorú treba riešiť v našich diskusiách. A potom ešte ďalšia dôležitá vec a to je preskúmanie týchto žiadostí a diskusie o Turecku. Ja dúfam, že Európsky parlament a náš výbor tu zohrá dôležitú úlohu v tejto diskusii. Máme cestu naplánovanú do Turecka, to je vynikajúca príležitosť pochopiť, aké žiadosti, problémy, požiadavky môžu vzniknúť keď budú potom tieto 3 miliardy k dispozícii a je dôležité, aby sa vynaložili efektívne, aby sme zvládli utečenecký problém. Dovolte, aby som všetkých vyzvala k tomu, vyzval k tomu, aby to robili aktívne. Myslím, že, mus, že budeme ešte môcť o tom hovoriť. Je to rok 2016-17, ktoré budú veľmi ťažké roky pre EÚ a Pokúšame sa tu riešiť nezamestnanosť, pokúšame sa riešiť e, mnohé výzvy a problémy. Potom je tu tá otázka nezaplatených faktúr a nenašlo sa ešte žiadne štruktúrne, štruktúrálne riešenie, systémové riešenie a tento problém len pred sebou tlačíme a nemáme ešte zatiaľ žiadnu odpoveď. Je to podobne ako s migráciou. Jednoducho sme stratili zo zretela, aká dôležitá je táto otázka. A teraz zrazu tu máme pred sebou veľkú gulu. A teraz pán Kornel, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja sa chcem v prvom rade poďakovať kolegovi Gajerovi za túto správu. A zdieľam úplne jeho názor, že je to neférové voči nám, keď nejaké iné inštitúcie, v tomto prípade rada, rozhodnú o rozpočtových prostriedkoch bez toho, aby sa nás pýtali. Takže chcem pripomenúť, je to už môj návrh, ktorý tu je na stole niekoľko, určitú dobu, aby sme zjednodušili naše rozpočtové postupy. Myslím, že máme veľmi zbytočný gordický úzol, ktorý sme si sami uplietli. Na jednej strane Európsky parlament, komisia a rada súčasne rozhodujú o rozpočte. Z môjho pohľadu žiaľ, takmer všetci moji kolegovia chápu pod flexibilitou zvyčajne vždy väčší rozpočet. Každý chce mať viac peňazí a ja sa pýtam, odkiaľ majú tieto peniaze prísť. Teraz som si práve vypočul veľmi zaujímavý návrh od pána Manku, že napríklad ECB má dosť peňazí, respektíve má tú tlačiarničku v pivnici, ale ak by sme takto začali financovať náš rozpočet, tak to by poškodilo riešeniu eurokrízy aj všetkému. Nemôžeme jednoducho peniaze začať niekde tlačiť a povedať, že teraz ho máme. Takže mali by sme aj túto diskusiu k viacročnému finančnému rámcu využiť na to, aby sme si ujasnili, ako to budeme riešiť. Buď budeme každoročne bojovať o výšku rozpočtu, alebo sa dohodneme, dobre, členské štáty, ktoré musia dať k dispozícii rozpočet, sú zastúpené radou, tak rada rozhodne o výške, lebo keď si pozrieme aj výsledky našich často viacročných rokovaní, pokiaľ ide o platobné prostriedky, tak zistíme, že po mesiacoch rokovaní sa veľmi vždy približíme k pozícii rady. Tak sa pýtam, na čo potom tak dlho rokujeme? Mali by sme posilniť pozíciu parlamentu tak, že by sme mali prísnejšiu, pre, e, silnejšiu funkciu nad výdavkovou stránkou. Tam by som videl viac významu pre nás. A ešte kolega Cany, tam v jednom bode s vami súhlasím. Schengenská zmluva má chybu od narodenia, vrodenú chybu zabudli sme na krajiny, ktoré z geografického hľadiska znášajú najväčšie bremeno a mali by mať preto aj finančné prostriedky. Mali by sme to odstraniť. Je neseriózne žiadať od týchto krajín, aby zabezpečili vonkajšiu hranicu, ktoré sú niekedy náročnejšie než v iných krajinách, povedzme aj v Nemecku, a pritom, by sme, a pritom neriešime otázku nákladov. Ďakujem. Pán Ali, nech sa páči. Kolik sa uh, Ďakujem, pán predseda, kolegovia. V prvom rade sa chcem poďakovať za túto komplexnú správu k e, zásadám rozpočtu na rok 2017. Urobila sa analýza skutočnej ekonomickej a geopolitickej situácie v Únii a okolo nej a zazneli aj určité návrhy na priority EÚ v najbližších rokoch. Ale sú tu určité rozdiely. Keď to porovnám s podobným materiálom, ktorý bol minulý rok pripravený, a porovnám to s tohoročným návrhom na rozpočet. Je to aj preto, že sa situácia zmenila. Očakávame slabý ekonomický rast v EÚ čo, môžu, čo môže byť vyvolané pretrvávajúcimi problémami vo svete, ako aj geopolitickými napätiami. Potom je tu utečenecká kríza, ktorá má tiež negatívny dopad na naše očakávania. A tu by som chcel povedať jednu vec. Mnohí kolegovia spomínali fondy, ktoré sú v mechanizme pre spoluprácu. Hovoríme o tých troch miliardách, ale treba si to overiť. 500 miliónov z týchto troch miliard sú z rozpočtu 2016-17, rozpočtu EÚ. Tých ďalších 2,5 miliardy je od členských štátov. Je to rozhodnutie rady. A ja si myslím, že ak chceme zvládnuť túto utečeneckú krízu, treba to splniť Inak neviem, ako prekonáme túto krízu. Ja som členom jednej, štátny príslušník jednej z krajín na vonkajších s vonkajšou hranicou. Hovoríme o Schengene, ale súčasne sú aj krajiny, ktoré nie sú v schengenskom priestore, plnia, plnia svoje povinnosti riadne a keď hovoríme o vonkajšej hranici, hovoríme len o šengenskej hranici, ale musíme začať hovoriť podľa mňa o vonkajšej hranici EÚ, pretože inak to nevyriešime. Ja to nechápem, ako by sme dokázali hraniť, chrániť inak Schengen. Ešte ďalšia vec. realizácia rozpočtu 16-17 je v tom istom období, keď sa bude robiť strednodobé hodnotenie viacročného plánu 14 až 20, 13 až 20. Máme tam definované priority, ktoré majú zvýšiť ekonomický rozvoj a zvýšiť zamestnanosť. Situácia nevyzerá slubne, ale a hovoríme o vyváženejšej ekonomickej politike. Napriek tomu, že tu máme viacnásobné krízy a negatívne dopady na úniu, predsa si len myslím, že musíme určiť určité priority. Alebo ako kolegovia povedali, aktualizovať priority, ktoré boli určené pre, tento, e, pre rozpočet na rok 2016 pretože ja si myslím, že tieto priority z minulého roku na tento rok sa nedokážu splniť za jeden rok. Je to dlhodobý proces. Tieto priority by mohli ovplyvniť nielen občanov v pozitívnom zmysle, ale aj podnikanie, podnikateľstvo na e, miestnej úrovni a pritiahnuť investorov do krajín Musíme posilniť hospodársky rast, zamestnanosť a posilniť globálnu úlohu EÚ. Ďakujem. A teraz pán Tarant. Ďakujem. Je vždy potešením byť posledným rečníkom. Bude hovoriť stručne pán Gajer. Ďakujem za vašu správu, ako povedal pán Maragal. Aspekt klimatickej konferencie v Paríži musí byť, je síce braný do úvahy v bode 18 vašej správy, ale ako viete, tak eh, tam ide skôr o kompromisy medzi spolu eh, zákonodarcami, takže ja by som to tam možno trochu radikálnejšie formuloval, naše stanovisko parlamentu, pretože v vašom prípade vaše dobré myšlienky rada a komisia nakoniec nepríjme. No a po druhé, nechcem byť v palcových titulkoch v novinách a v televízii v Turecku, ale čo sa týka toho plánu, že investujeme 3,5 miliardy eur v Turecku, že ich dáme tureckej vláde, tak neviem. Radšej by sme ich mali investovať do kurdskej nezávislosti v severnom Iraku a v severnej Sýrii a mali by sme tlačiť na Ankaru, aby sa priateľskejšie stavali k autonómii kurdského územia e, na juhovýchode Turecka. A určite by to lepšie prispelo k mieru na Strednom východe, porovnaní s tými súčasnými snahami tureckej vlády trochu zabezpečiť svoje hranice. O, o tomto budeme hovoriť s výborom AFET. Týmto sme sa dostali na koniec rozpravy k vynikajúcej správe kolegu Gajera. Príprava rozpočtu na rok 2017 bude bez pochyby veľmi dôležitá. Keď sme sa dozvedeli, že je potrebné dať 3 miliardy e, pre Turecko, pripravte sa na budúce, že sa dozvedie, dozviete, aké sumy budú potrebné pre Libanon a Jordánsko. To bude mať určite dopad na e, rozpočet na rok 2016, ale aj na rok 2017. No a keďže už nemáme veľa času, ale boli to naozaj veľmi e, zaujímavé diskusie o veľmi dôležitých otázok, otázkach, chcem sa spýtať pána Silvana Presu, či má e, pripomienku v mene komisie. Ďakujem, pán predseda. Chcem odpovedať na niekoľko otázok veľmi stručne. Najskôr chcem pripomenúť, že ten nástroj navrhovaný komisiou sa nezacieluje na samotné Turecko e, výlučne, ale na utečencov, ktorí teraz prichádzajú najmä do Turecka, respektíve cez Turecko. Čiže tento nástroj umožňuje pomôcť týmto utečencom na mieste a tým komunitám, e, do ktorých týchto utečenci e, prichádzajú a kde sa ubytovávajú. Takže to je cieľ finančného nástroja. Viete, že hlavným cieľom je oslabiť tok utečencov, prúd utečencov, ktorý potom prekračuje hranice Európskej únie. A je dôležité si toto uvedomiť. Toto nie je pomoc pre Turecko. Toto je pomoc pre utečencov, ktorí sú ubytovaní v Turecku. Druhá vec, návrh komisie tých 500 miliónov z rozpočtu Eh, Európskej únie eh, a 2,5 miliardy z tých troch eh, mali prísť príspevkov členských štátov. Na rade prebehla diskusia a táto proporcia bola zmenená. Tretina má ísť z rozpočtu EÚ a dve tretiny z príspevkov členských štátov. Dohoda ešte nie je úplne formalizovaná, ale už je tu politická dohoda, political understanding. A toto umožní rátať s dodatočnými dvomi miliardami, respektíve s dodatočnými miliardami, ktoré budú e, pomáhať utečencom. A Turecko v tomto kontexte je kľúčovým partnerom Európskej únie. A teraz niekoľko reakcií na tie tvrdenia, ktoré tu zazneli. Pán Berže, ak sa nemýlim, sa vyjadril e, k navýšeniu tých backloadov, tých nezaplatených faktúr. Tu chcem upozorniť taktiež na to, že výsledok ku koncu roka 2015 je taký, e, že máme menej nezaplatených faktúr, ako sme predpokladali, oveľa menej. E, poslali sme malú analytickú poznámku, ktorá sa týka plnenia rozpočtu za rok 2015 a musíme povedať, že situácia sa veľmi e, zmenila, zlepšila a v roku 2016 nebudeme mať problematické nezaplatené faktúry. Ale Dá sa predpokladať, že a dá sa predpokladať, že ani v roku 2017 tá urgentná situácia, ktorú sme zažili v minulých rokoch, nemali sme dosť disponibilných finančných prostriedkov. Zdá sa, že táto situácia je prekonaná a to aj vďaka tlaku Európskeho parlamentu, ktorý e, pomohol presvedčiť radu, aby schválila dodatočné potrebné finančné prostriedky. Otázka pána Maňku. Vyhodnotenie Youth Employment Initiative, kedy bude k dispozícii? E, v priebehu jarného obdobia to bude k dispozícii. My sa budeme snažiť tlačiť na kolegov, aby tie výsledky boli k dispozícii čo najskôr, aby sa to mohlo zasa zohľadniť v ďalších posúdeniach a hodnoteniach E, finančného rámca a v prípadných návrhoch, ale je to dôležité aj pre prípravu návrhu rozpočtu na rok 2017 samozrejme. Zabudol som e, asi, ešte, teda už si nespomínam na ďalšie otázky. Pán Fernández sa ešte hlási veľmi stručne. Jedna otázka, poprosím. Domnievam sa, že 3 miliardy pre Turecko to bude mať takisto dopady na rok 2016. Posu, počul som, že tá dohoda s radou je 1 miliarda v roku 2016 z rozpočtu EP a otázka je, e, kde podľa komisie máme nájsť tú 1 miliardu? E, čo nám navrhuje komisia? Kde ju máme nájsť? E, ja mám odpoveď E, neviem, či je to miliarda, je to asi 500 miliónov. 500 miliónov navrhla komisia a z toho 250 miliónov v roku 2016. A rada nástojila na tom, aby ten pomer bol iný a komisia povedala, že zatiaľ nie sme schopní urobiť presuny na rok 2016 Čiže na rok 2016 sa zatiaľ nič neplánuje a najneskôr, keď sa predloží návrh rozpočtu na rok 2017, uvidíme, čo môžeme financovať e, z rámca, v rámci finančného rámca. Prípadne tam využijeme aj nástroje flexibility, ktoré máme vo viacročnom rámci. Čiže je tu potreba ich nájsť Komisia preskúma všetky možnosti a v návrhu rozpočtu na rok 2017 e, to bude potom už možné identifikovať presnejšie. Pán, Tre, e, pán Depre, e, veľmi stručne prosím, položte vašu otázku. Ďakujem. Pán Timmermans oznámil, že kolegium komisárov diskutuje o vytvorení podobnej štruktúry, ako bol Junckerov plán pre Blízky východ. Čiže podobný plán podobná štruktúra pre Blízky východ. E, komisia, viete o tom niečo? Kde nájdeme peniaze e, na záruku e, na záruku tohto nového Junckerovho plánu. Toto zaujíma možno aj pána Gajera. Predseda, je to konštelácia finančných nástrojov. Je to balkanizácia rozpočtu, by som povedal. E, kde nájdete potom ešte peniaze na Jordánsko a Libanon? To je ďalšia otázka. Ja nie som schopný e, sa vyjadriť teraz k vyjadreniam podpredsedu komisie Timmermansa, ale pokiaľ ide o e, Sýriu, má sa konať tzv. pledging conference, E, v Londýne, kde sa budú dávať sľuby, prísľuby pomoci. Organizuje to britská, e, nemecká a e, norská vláda. A cieľom je na tejto konferencii zozbierať čo najviac sľubov, prísľubov financií pre Sýriu, aj pre Libanon a Jordánsko, aby sa zdvojnásobilo to, čo bolo prislúbené počas tzv. kuvajskej konferencie. A e, tam vlastne bol sľub 500 miliónov a keď to zdvojnásobíme, ak sa to podarí, tak to bude 1 miliarda na obdobie dvoch rokov. Toto je teda naša predstava. Komisia teraz skúma možnosti, ako toto zrealizovať cez nástroje pre tento, pre tento región. Či, hľadáme, či sú nejaké nástroje, ktoré by sa v tomto kontexte dali využiť. A takisto aj na rok 2017 e, skúmame, aké sú tam možnosti pod stropom. Máme tam alokovanú maržu v súčasnom finančnom programovaní a nie je vylúčené, že iné zdroje budeme taktiež potrebovať. E, humanitárna pomoc bude veľmi dôležitá Takže to je všetko, čo v tomto časovom okamihu môžem povedať. Ďakujem. Teraz ukončíme našu rozpravu. Pán Gajer, môžeme e, vám pogratulovať a podporujeme vás v ďalšej e, práci. Ešte sa určite stretneme. A e, tlmočníci nám poskytli dodatočných 15 minút tlmočenia, za to im ďakujeme. Ja ako spravodajca sa vyjadrím k téme Európsky semester. Predkladám veľmi stručný text, ktorý obsahuje 5 návrhov. Poprvé, ľutujeme, že Európsky parlament nerieši priamejšie, bezprostrednejšie problematiku európskeho semestra. Toto robia medzi sebou členské štáty, vysokí úradníci. Ale podľa mňa je potrebné zahajiť aj politickú diskusiu v parlamente o európskom semestri. Okrem toho tam uvádzam, že neexistuje E, európska hospodárska politika, je to len suma národných politík a európsky rozpočet je anachronický, lebo je plánovaný na 7 rokov. Nemôžeme reagovať na konjunktúru a ekonomickú situáciu. Takisto uvádzam, že európsky rozpočet priamo prispieva e, k cieľom ročného prieskumu rastu, investície FC, pokiaľ ide o štrukturálne reformy, musíme zmeniť aj nariadenie. Hovorím, že európsky rozpočet by mohol odľahčiť národné rozpočty, keď e, sú členské štáty nadmerne zadlžené, aby neostávali v komplikovaných situáciách. Budeme hovoriť samozrejme o Grécku. A takisto hovorím, že si želám, aby sa vytvoril vlastný rozpočet eurozóny, aby sa mohlo bojovať proti šokom vyplývajúcim z asymetrie, aby sa mohli realizovať reformy a tak ďalej. Európsky mechanizmus stability je už zárodkom asi e, tohto nástroja, ale ja žiadam väčšiu synergiu medzi rozpočtovou a menovou politikou, aby eurozóna mala politický mix, tak ako v Spojených štátoch amerických. Pretože to by stimulovalo hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Pán Maňka sa hlási. Ďakujem za predsed, pán predseda za slovo. Vaše návrhy samozrejme vo veľkej väčšine pod, podporujem. Možno pár poznámok. Osobne podporujem posilnenie integrácie eurozóny s dôrazom na dobudovanie fiškálnej únie. Ako to dosiahnuť? Keď hovoríme že o samostatnom rozpočte eurozóny, ja osobne nemám problémy diskutovať o samostatnom rozpočte, ale v rámci rady ECOFIN je to zrejme ťažko priechodná, priechodná otázka a ECOFIN skôr uprednostní diskusiu o potrebe vytvoriť makroekonomické stabilizačné nástroje s cieľom bojovať proti asymetrickým a symetrickým šokom proti, proti asymetrickým a symetrickým šokom sa dá bojovať napríklad európskym poistením zamestnanosti to je proti asymetrickým šokom a e, proti symetrickým šokom je to napríklad európsky proticyklický investičný nástroj. E, je otázne, či európsky mechanizmus pre stabilitu je vhodným počiatkom takéhoto nástroja. E, pán Maňka, vzhľadom na pokročilý čas, niektorí kolegovia by naozaj chceli hlasovať, e, pretože máme obrovský časový sklz a Joint Committee s výborom ECON nám slúži vlastne presne na to, aby sme diskutovali, ako by v budúcnosti mohol e, vyzerať ten rozpočet eurozóny. Takže prosím, môžete to uzavrieť teraz, ten váš príspevok? Madame, Madame Vana. Pani Vana, nech sa páči. Ďakujem pekne len stručne, keďže nás tlačí čas. Ďakujem za tento návrh. Sú tam body, ktoré sú pre zelených veľmi dôležité, napríklad um, potreba mať vlastné, vlastný systém, aby parlament bol zapojený do e, postupu, ďalej e, peňažná politika, ktorá by sa mohla teda rozšíriť aj na cieľa Európy 2020. Určite nie je prekvapivé, keď poviem, že čo sa týka fiškálneho paktu a paktu rastu a stability, tak sa k nemu staviame kriticky. Je potreba zásadná reforma európskeho e, európsk, e, programu súvislosti s európskym rastom a preto podporujeme pozmenujúce návrhy v súvislosti s EFSI, s rastom, zamestnanosťou a taktiež chcem, aby sa to rozšilo na sociálne kritéria a genderový budgeting. Ďakujem. Teraz dostane slova pán Zdechovský, Fond e, pre, pre e, prispôsobenie sa globalizácii Týka sa to e, belgická Eno na Glas. Minutu. Takže len stručne. Pokúsim sa povedať to najnutnejšie. Toto je prvá správa ohľadom uvoľnenia prostriedkov z Európskeho fondu pri posúbení sa globalizácii, ktorú sa tento rok zaoberáme. A ja som veľmi rád, že som spravodajcom, pretože je to Jeden z typických dopadov mm, globalizácie na európsky trh práce. Máme tu sklárske odvetvie, ktoré trpelo znížením výroby aj v minulosti a rovnako tak je to aj e, v súčasnosti, teraz pár čísel. Hovoríme tu o dvoch regiónoch v Belgicku, Ano a Namur, Žiadosť bola podaná v Európskej komisii už v auguste minulého roka a potom v oktobri prišli nové informácie. Európska komisia zistila, že spodmienky boli splnené a navrhla čiastku 1 95 544 eur. Týka sa to 412 pracovníkov a 100 mladých nezamestnaných ľudí. Myslím si, že to dôležité som povedal. Týka sa to aj vzdelávania a ďalších projektov, ktoré sú s tým spojené. Pokiaľ by ste mali nejakú, nejaké otázky, tak to môžeme riešiť individuálne. Merci. Ďakujem. E, máme tu e, pozitívne stanovisko, nikto sa nehlási a dostanete opäť slovo e, o rybolovných možnostiach pre Dánsko a Grónsko. Prosím, takisto veľmi stručne. Pán predseda, ja vás rešpektujem, takže budem ešte rýchlejší. Vzhľadom na to, že protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné práva a finančný príspevok podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska s miestnou vládou Grónska na druhej strane o partnerstve v odvetví rybolovu. Tento protokol vypršal 31. decembra minulého roka je nutná, aby táto dohoda s Dánskom a s Grónskom bola zase obnovená. Jej cieľom je posilniť spoluprácu za tých 17 miliónov eur na 5 rokov, ktoré dáme do projektu, tak z nich pôjde 13 miliónov na prístup do grónskych rybolovných vôd. To je veľmi dôležité a preto nemám problém doporučiť túto správu výboru PEŠ. Merci, c'était très convaincant. To bolo veľmi presvedčivé, nikto sa nehlási o slovo. Hlasujeme. Prvé hlasovanie. Rozpočet 2015, oddiel 3, spravodajca Eider Gardia Zabal Rubial, pán Gajer, zastupuje spravodajkyňu. Musíme to urobiť veľmi rýchlo. Bol by som rád, keby som to mohol urychliť, ale musím najskôr nájsť poznámky. Je to e, posledný dokument spravodajkyne pre rozpočet. E, to sú nevyčerpané prostriedky, ktoré obnášajú sumu 415,9 milióna eur. To sú peniaze, ktoré neboli vyčerpané z eh, European Aid for the Most Deprived a potom eh, menšia časť z tejto sumy, ale to s tým súvisí, kolega Omadži to spomenul, že riadiace orgány eh, v členských štátoch pre tieto prostriedky neboli menované včas. Čiže tieto finančné prostriedky sú asi stále potrebné. No a 130,9 milióna e, to sú nevyčerpané finančné prostriedky z rôznych riadkov, e, Horizon 2020, LIFE, e, životné prostredie, predvstupová pomoc, takisto pilotné projekty a prípravné akcie. Spravodajkyňa pre rozpočet navrhuje 288,5 milióna eur dať do programu pre rozvoj vidieka, preniesť tieto prostriedky a 127,4 milióna navrhuje preniesť do Európskeho regionálneho fondu, aby takýmto spôsobom um, sa vyrovnalo to, čo sme vlastne stratili, keď rada krátila rozpočet. Ďakujem. Predkladám na hlasovanie tieto transfery, ktorými vlastne chceme e, splatiť aj niektoré nezaplatené faktúry. Môžete svoje elektronické karty teraz vložiť do zariadení na hlasovanie. Urobíme si test. Otváram hlasovanie. Oui.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 Správa e, pána Gejera. Otváram hlasovanie. Rozhodnutie 46 lomeno 2015. Hlasujme. Otváram hlasovanie. Niekto nehlasoval? Končím hlasovanie. 23 hlasov za, 8 sa zdržalo, takže je to schválené. Pán Fernandeš, e, vy nemáte žiadne zmeny. Pán Depre, pán Ali. E, vy, e, ale vy ste chceli hlasovať za. Vaša karta nefungovala, ale hlasovali ste za áno. Takže 24 hlasov za. Pán Depre, máte slovo. Bohužiaľ bez mikrofónu. Mikrofón. A dvor auditorov navrhuje presunúť 170 e, tisíc eur e, z článku 120 do článku 122, aby sa zafinancoval odchod do dôchodku jednoho zamestnanca v záujme, alebo v záujme služby, tak povediac, e, je to drahé, e, ale dúfam teda, že to pomôže. Ak nie sú žiadne výhrady, e, tak výbor to môže samozrejme odsúhlasiť. Dobre, Pani Holmajer, e, budovy. Téma budovy. Je pekné, keď 10 minút po ukončení zasadania výboru dostanem konečne slovo, i keď na budovy sa dáva naozaj veľa peňazí. A často to opakujem, ale samozrejme, e, dnes tu máme nekomplikovanú nekomplikovaný spis. Je to verejné obstarávanie z roku 2010. Už v roku 2012 sme to tu vo výbore schváľovali. Vieme, že, tu, e, že príde fáza, mala byť e, jeden rok e, na prestavanie, prebudovanie budovy a počas tejto fázy sa mala budova prebudovať na bežnú administratívnu budovu podľa e, najnovších environmentálnych e, štandardov, ale firme to veľmi dlho trvalo a e, časoviskosť je teraz už 20 mesiacov, ale toto nebolo v pôvodnom, pôvodnej zmluve a my to teraz musíme pokryť. Ročný nájom bude 9,1 milióna v budúcej zmluve, ale vtedy sme vyrokovali, to by sa nám dnes už nepodarilo, že dva roky dostaneme bez, bezplatne. Takže cena na meter štvorcový je oveľa nižšia ako to, čo sa teraz v danej štvrti platí, ale vtedy boli horšie časy a majiteľia hľadali dobrých nájomníkov, takže sme vyrokovali veľmi dobrú zmluvu. No ale tých 20 mesiacov E, tie teraz musíme nejako posúdiť. My sme s majiteľom budovy vyrokovali, že sa odpočíta od nájomného 20 Máme teda sumu 12,2 milióna. K tomu sa priráta ešte e, údržba a e, um, poistenie, takisto aj určité odpočty na fasady, ktoré sa ťažko čistili to sme tam zapracovali. Um, potom základná plocha, uh, roz, metráž sme znížili, tam sme ušetrili 200 uh, tisíc eur, čiže za tých 20 mesiacov zaplatíme 12,5 milióna a na toto Európsky parlament potrebuje povolenie. Všetko prebehlo v súlade s právom a Zmluva bude podpísaná tak, ako sa to dohodlo v minulosti. Už sa nič nemení, iba tých 20 mesiacov musíme teraz zaplatiť, musíme doplatiť e, nájom, ale je to zvýhodnený nájom, čiže stavebné práce trvali dlhšie, ale je to výhodný e, nájom. Pán Depre? Pán predseda? Mám tu štyri strany otázok, ale nebudem ich klásť, pretože ak toto neschválime do 31. januára, tak nás to bude stáť 25 e, tisíc eur denne. Vy teraz ale na výbor vyvíjate tlak, hovorí predseda. Nie, ja to len, ja to len vysvetľujem, hovorí pán Deprez. Mám tu, mám tu štyri strany otázok, pretože ten prípad je naozaj bizarný. Ďakujem. E, pani Holmajer, bola to veľmi jasná prezentácia. Pán Gajer, mám ešte jednu otázku pre Moniku. E, my nie sme zodpovední za omeškanie stavebných e, prác. To je zodpovednosť stavebníka. Nemôžu to oni nahradiť. A my sme ale dosiahli 20-percentné e, zníženie nájmu. My sme plne využívali budovu, aj keď ešte nebola zrenovovaná, preto musíme teda ten nájom e, zaplatiť, ale zájom, nájom bol znížený a nebol ani indexovaný. Indexovaný bude až keď sa nasťahujeme do budovy a potom tu máme ešte 5 miliónovú záruku. Ak budú ešte problémy s e, budovou, ak nebola adekvátne zrenovovaná, tak dostaneme z toho ešte asi 5 miliónov, maximálne 5 miliónov. To je záruka pre nás, aby mohli tie posledné práce sa zrealizovať. Čiže to je vlastne taká stratégia zabezpečenia. Ja si myslím, že 20-percentná zľava to je v poriadku, ale naši ľudia tam pracovali 20 mesiacov, ale modality neboli e, také, ako sme sa dohodli. Renovácia neprebehla tak, ako e, sme sa dohodli um, majiteľ budovy nie je um, nadšený, ale zmluva je zmluva, čiže my máme tu 4,8 milióna eur v tej uh, záruke. Tento proces je nezvratný, už, už prebieha, čiže musíme ho zabetonovať. Uh, predkladám uh, toto na hlasovanie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Le scrutin est clos. Convention est approuvée par 10. Je to schválené 18 hlasmi, jeden je proti a 5 sa zdržalo. Ukončíme to. Ospravedlňujem sa za predsedníctvo, ktoré nemalo autoritu možno, ale bola to zaujímavá diskusia a bolo by zlé to prerušiť. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 15. februára tu v Bruseli. Pas de demande de parole, la séance est levée. Už sa nikto nehlasí o slovo, odročujem zasadnutie.